Uh, so, uh, dear, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Vážení kolegovia, dámy a páni, prosím svoje miesta, ak vás môžem požiadať. Nestojte prosím. Stať môžete iba počas ovácií. Prosím, sadnite si. začnem, otvoril by som naše vypočutie, veľmi dôležité vypočutie na tému nákladov na energie a konkurencieschopnosť priemyslu EÚ. Prince Advisor, please sit down. Poradca zelených, prosím, prosím vás, eh, sadnite si. Dobre, takže náklady na energia a schopnosť priemyslu EU. Veľmi dôležité vypočutie. Budeme diskutovať o e, tejto téme s komisárom e, Kanietem, ako uh, už v priebehu posledných pár mesiacov. Je tomu tak. V prvom rade chcem uh, medzi nami privítať pána komisára. Stretli sme sa včera. Uh, aj na stretnutí e, s e, európskymi e, podnikateľmi. V mene vás všetkých chcem, na všetkých chcem poďakovať, že ste prijali naše pozvanie zúčastniť sa tohto vypočutia. Vieme veľmi dobre, že fluktuácia cien energií je veľmi závažná. Videli sme pred pár rokmi veľmi vysoké ceny, teraz e, ich máme veľmi e, nízke, dokonca také, že nepokrývajú náklady na ťažbu. E, sú tu tiež dôležité prvky, trh, trhové prvky, ale aj iné otázky, ktoré zohrávajú úlohu, e, náklady na dopravu a podobne na voľnom trhu aj zohrávajú úlohu náklady na poistenie alebo aj dôležité prvky ako regulácia, dane, dotácie. Preto chceme viesť toto zasadnutie, aby sme mali viac informácií, aby sme združili všetky e, tieto aspekty a diskutovali celkovo o nákladoch na energie a schopnosti. Ehm, budeme mať eh, diskusiu rozšírenú do dvoch eh, skupín. Eh, v prvom rade ekonomická dimenzia poskytovateľa energii a potom druhá časť užívateľia, spotrebiteľa energii a ich perspektíva, spotrebiteľia. Ani jedna strana by bez tej druhej nemohla fungovať. Tak by som chcel požiadať našich eh, expertov, ale aj členov parlamentu, aby boli eh, struční, pretože nemáme eh, príliš veľa času. Na úvod by som chcel požiadať pána komisára Miguela Kanieteho o úvodné slova o kľúčový príhovor k nášmu veľmi dôležitému e, vypočutiu. Nech sa páči. Pán predseda Búzek, vážení členovia parlamentu, som rád, že som sa tak rýchlo mohol medzi vás vrátiť a diskutovať tentokrát o nákladoch na energie a konkurencieschopnosť priemyslu. Je to veľmi dôležitá diskusia, pretože ceny energii sú e, predmetom veľkých politických e, obáv, sú dôležité pre podniky, pre domácnosti a sú eh, jedným z najdôležitejších faktorov eh, v oblasti schopnosti Sú veľmi eh, dôležité pri rozvoji európskeho hospodárstva. Európsky fond pre strategické investície tu zohráva dôležitú úlohu aj prístup ku kapitálu a financiám Snažíme sa zlepšiť spôsob, ako náš trh e, funguje a digitálny jednotný e, trh nám pomáha odbúravať bariére a otvárať sa príležitostiam. E, inovujeme, teda investujeme do inovačných projektov, ale ceny energii zostávajú tu stále majú veľký vplyv na schopnosť. Európska únia zatiaľ nemá tú veľkú konkurenčnú výhodu voči svojim E, globálnym e, partnerom. Snažíme sa e, využiť na energetickú tranzíciu na to, aby nás posilnila v našich inováciách, ale pokiaľ sa to nezmení, tak budeme stále vystavení negatívnemu vplyvu volatility. Ale dobrou správou je, že sa hýbeme tým správnym smerom, kam sa chceme dostať sektor e, energetické efektivnosti momentálne e, zamestnáva 2,4 milióny ľudí a takisto aj e, ekooznačovanie má tiež vytvoriť ďalšie pracovné miesta a generovať dodatočný zisk pre európsky priemysel. A tiež sa snažíme, aby takýto pozitívny vplyv mali aj e, technológie spojené s obnoviteľnými e, zdrojmi energie, aby to malo pozitívny vplyv na našu konkurencieschopnosť. E, ale takýto energetický prechod sa neudeje zo dňa na deň. Musíme jednoducho vychádzať z toho, kde sa dnes nachádzame. A najlepší spôsob je naozaj zaobrať sa tým, ako zredukovať naše energetické náklady. A Komisia preto momentálne pracuje na prehodnotení našej správy z roku 2004 o cenách energií. Chcel by som sa trošku pozrieť do minulosti tejto súvislosti. Eh, je to rok 2014 a zaoberať sa tým, ako eh, sa venujeme tomuto problému. Eh, správa z roku 2014 bola začiatkom, bol tam rozpočet spor medzi jednotlivými e, zdrojmi energií v jednotlivých členských štátoch. Spotrebitelia platili v niektorých krajinách 2,5 až 4 krát viac než v iných za energie. A celkovo sme mali 4 krát cíl e, vyššie e, ceny, než napríklad platia spotrebitelia v USA ale e, napriek e, tomu, že sa celkovo globálne zvyšovali ceny za e, elektrínu, ďalej sa zvyšovali tie koncové ceny za elektrickú energiu pre spotrebiteľov. Energetický komponent, energetický komponent cien tiež bol nerovnomerný v krajinách, kde Eh, je vysoký podiel veternej energie a eh, solárnej, eh, tam bol tlak cien nadol, ale nebolo to všade, nebolo to rovnomerné. No a veľkoobchodné, výkon veľkoobchodných cien nekopíroval vývoj maloobchodných dôležitú úlohu zohrávali aj e, dane, subvencie na fragmentovanom trhu EÚ. Naše odporúčania boli teda jasné. E, e, chceme pokročiť na ceste k energetickej únii, tam už robíme pokrok. Balíček zaoberajúci sa bezpečnosťou energetických dodávok tiež chce, aby sme boli konkurencieschopnejší Minulý rok sme urobili e, veľký pokrok napríklad aj pri obla- v oblasti budovania infraštruktúry a prepojenia a e, toho, aby kľúčové ceny sa e, znižovali. Dôležitý, dôležité je prepoj- lepšie prepojenie veľkého obchodu s malou obchodom, dôležité sú podporné schémy. Dôležitá je reforma systému ETS, A e, dôležité bude aj e, ošetrenie sa v sektoroch, ktoré nie sú pokryté systémom ETS. A pokiaľ ide o ceny e, energii, sústredujeme sa na redukciu spotreby a obmedzovanie dopytu. Dôležité bude aj energetické označovanie a naše príslušné návrhy Eh, bude potrebné eh, znižovať eh, ceny, zlepšovať bezpečnosť dodávok, efektívnosť našich dodávok. Ak sa nám to podarí, tak to posilní konkurencieschopnosť EÚ. Vo všetkých týchto sférach sme zaznamenali postup, ale medzičasom sa veľmi silno zmenila situácia. Úplne inak, než by každý z nás očakával. Ceny e, za ropu e, sa znižili, takisto aj ceny za e, elektrínu. Od o tretinu sa znižili ceny za elektrínu a, na, a ceny v, oproti USA nie sú 4 krát vyššie, ale už len 2 krát vyššie. A EU E, vlastne e, bude dovážať e, tento rok energie za, nie za 400 miliard, ale za 260 miliard, čo je zniženie o 35 Je to obrovské zníženie na úrovni 1% európskeho HDP A táto zmena znamená zniženie 24 a niektoré z týchto vplyvov e, súvisia aj e, s našim zlepšovaním efektivity, s e, technológiami, ktoré uplatňujeme, E, niektoré e, veci súvisia e, aj s jadrovými katastrofami, spôsobmi, inovatívnymi spôsobmi ťažby v USA, novými hráčmi na trhu a tak ďalej. Celkovo máme teraz väčší priestor na dýchanie, poskytuje nám táto situácia veľký makronomický stimul a motivuje náš priemysel. Ale chcem jasne povedať, e, to, čo dnešné nízke ceny nerobia, e, je, že nám nedávajú e, príležitosť vydýchnuť si, pretože je jasné, že neostanú na tej aktuálnej úrovni. Napríklad dnešné ceny sú na úrovni roku 2009, ale v roku 2012 cena ropy bola na 120 bareloch. a, teda dolárov za barel. Takže e, zmeny e, na trhu sú veľmi rýchle. A v roku 2014 sme povedali, že e, začneme pravidelne monitorovať ceny za energie. Naša správa z roku 2016 sa zverejní v roku 2006, v lete 2016 budeme porovnávať medzinárodné ceny, ceny v jednotlivých členských štátov, budeme sa pozerať na situáciu priemyslu, ale aj domácnosti. Ehm, budeme sa zaoberať situáciou energeticky e, náročných druhov priemyslu. Ehm, máme teraz e, máme e, expertov v januári sa konalo dôležité stretnutie, ďalšia dôležitá konferencia sa bude konať v marci. Sme v kontakte s expertami aj s vami v Európskom parlamente je treba, aby sme pripravili eh, tie najvhodnejšie návrhy politiky a mali jasný eh, prehľad eh, na to, aký bude mať sektor energii dopad na náš priemysel, na naše hospodárstvo. Je potrebné, aby sme lepšie pochopili situáciu, aby sme mali presnú predstavu o postupe, ktorý robíme. Teším sa na spoluprácu s vami dnes aj pri našich ďalších krokoch v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán komisár. Keďže vieme, že pán komisár nemá viac času než do štvrtej, e, musíme postupovať veľmi rýchlo, lebo by sme si radi vypočuli našich expertov. A, potom nás e, čaká e, možnosť otázok odpovedí. Takže našim prvým expertom je pán Jose López Tafal Baskuňana. Dúfam, že som správne vyslovil vaše meno. Ehm, vyštudoval ekonomiku, ale pred šiestimi rokmi bol zvolený za riaditeľa e, regulačného e, oddelenia globálnej e, firmy, ktorá sa zaoberá infraštruktúrou a Nedávno bol zvolený za podpredsedu eh, Španielskej asociácie pre eh, veternú eh, energiu a je aj podpredsedom Európskej asociácie pre veternú energiu. Takže veľmi nás zaujíma, čo nám máte povedať vy ste teraz odpovední eh, za oblasť obnoviteľných eh, zdrojov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán komisár, eh, vážení členovia výboru ITRE. Je to pre mňa čest, že môžem byť na dnešnom vypočutí. Dnešné vypočutie je relevantné, pretože je tu diskusia o konkurencie schopnosti a táto debeta sa netýka len ekonomiky. Niektorí tvrdia, že e, politika e, klimatických e, zmien a energie by nemala napredovať, pretože má negatívne dopady možno na ekonomiku, ale čo skoro budeme mať nový dokument od komisie a preto mm, nemám úplne najnovšie údaje alebo konečné otázky na odpovede na niektoré otázky, ale chcem poukázať na niektoré oblasti. A rád by som to urobil z pohľadu e, spoločnosti, ktorá sa zaoberá obnoviteľnými energiami a e, pre ktorú je e, dôležitý nový energetický rámec a zvyšná konkurencieschopnosť. Just a few words about my own company, Axiona. We own... Dobre, takže niekoľko slov o Axiona máme asi 8,6 obnoviteľných eh, energií. In Europe and we are currently the world fifth a sme momentálne eh, piatý najväčší eh, producent energie s vylúčením čínskej spoločnosti a preto sa považujeme za dobrý príklad toho, ako európska obno- ener- hm, politika obnoviteľných energií môže napomôcť stať sa globálnym hráčom. Keď prejdeme k dnešnej téme e, konkurencie schopnosti, e, rád by som použil dve definície konkurencie schopnosti. Poprvé globálna schopnosť, e, to je súbor inštitúcií, politik a faktorov, ktoré určujú úroveň produktivity krajiny. je to finančná kapacita a tak ďalej. Na druhej strane priemyselná schopnosť je oveľa limitovanejší, obmedzenejší koncept, ktorý ukazuje schopnosť daného sektoru v danej oblasti súťažiť na medzinárodnej scéne. Sú tam náklady na suroviny, e, daňové e, zaťaženie, energetické ceny, e, respektíve náklady. To je len jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosťou. Takže moje prvé posolstvo dnes by bolo to, že potrebujeme oddeliť priemyselnú konkurencieschopnosť od globálnej konkurencieschopnosťou, ak e, budeme sledovať e, vlastne aj hodnotenie Svetového ekonomického fóra. Ak sa obmedzíme na tú obmedzenejšiu definíciu priemyselnej konkurencie schopnosti, e, tak e, budeme e, vidieť, aký je ten celkový e, podiel v Európe rôznych zdrojov vysoko energeticky intenzívna výroba sa vo všeobecnosti e, e, spolieha na vyššie hodnotové, e, vyššiu hodnotovú výrobu. A moje druhé posolstvo by bolo to, že konkurencieschopnosť niektorých priemyselných sektorov nepredstavuje celkovú konkurencieschopnosť Európy Samozrejme, je to veľmi dôležitá téma pre Európu, ale nie je to globálna téma pre e, všetky priemyselné odvetvia. Keď už identifikujeme priemyselné sektory, pre ktoré, na ktoré sa potrebujeme zamerať, potrebujeme určiť, aké sú relevantné energetické náklady. A tu musíme pamätať na to, že energetické náklady sa skladajú z dvoch komponentov. E, plyn a e, elektrína. A pravda je taká, že podiel plynu, a teda nákladom za plyn je vyšší než na elektrínu. To ukazujú rôzne štúdiu, štúdia, napríklad e, z roku 2013 od Európskej komisie alebo Boston Consulting Groups, e, nedávna štúdia. A tam vidíme, že plyn momentálne e, predstavuje vyšší podiel celkovej e, produkcii, e, nákladovej produkcii. Ak sa pozrieme na porovnanie s e, USA, tak sa môžeme spýtať, že či celkovo otázka konkurencie schopnosti sa týka skutočne hlavne nákladov za plyn a nie za elektrínu, ale toto sa väčšinou ignoruje a väčšinou sa zamerieva väčšia pozornosť na oblasť elektríny. A preto by sme mali väčšiu prioritu venovať plynu, ak chceme riešiť správne tento problém a keď e, nastavujeme politické možnosti. Ale je pravda, že problém plynu by nemal zakrývať problémy elektriny a samozrejme aj ceny elektriny e, nedávno e, v poslednom čase stúpajú, ale viac menej sú stabilné, predovšetkým pokiaľ ide o spotrebiteľov, ktoré, ktorí ju využívajú veľmi intenzívne. A takže otázka je, do akej miery tieto náklady za elektrínu skutočne e, e, ovplyvňujú konkurencieschopnosť týchto sektorov. E, pri odpovedi na tieto otázky by sme mali pamätať na niekoľko vecí. Poprvé, energeticky intenzívne sektory už platia oveľa viac za elektrínu než e, bežní užívateľia. V súčasnosti rezidenční užívateľia platia 2,5 e, viac e, než veľké spoločnosti a menšie investičné spoločnosti tiež platia viac. No, ceny elektrínu doktríny eh, pre takéto intenzívne sektory sa veľmi líšia v Európe, takže znova, je to jeden problém, alebo je to veľa rôznych problémov eh, kvôli rôznym dôvodom. Ako vidíte tu v modrým, eh, účty za elektrínu týchto spoločností sú ovplyvnené E, trhovými cenami a nie až tak e, daňovým zaťažením a inými dôvodmi. Ako už povedal pán komisár, e, daňové zaťaženie a iné náklady sú tam zahrnuté. Fakt je taký, že vysokointenzívni užívateľia sú v inom postavení než bežní a v mnohých krajinách majú privilegované postavenie, postavenie pokiaľ ide o ceny elektriny. A okrem toho vieme, že sú ďalšie rôzne nástroje, ako rôzne e, príspevky, nepriame kompenzácie, ktoré do veľkej miery boli zvážené aj v štúdii komisie. Takže štvrté posolstvo by bolo, že je veľmi potrebné zvážiť to, e, keď rozmýšľame nad tým, že či skutočne existuje problém v oblasti schopnosti pre tieto sektory a aké sú e, dôvody pre tento problém. A ešte aj z toho, aj keď e, zvažujeme e, samozrejme stratégiu mm, boja proti klimatickým zmenám a energetickú úniu. Jedným z nástrojov politiky eh, je, eh, v tejto oblasti sú obnoviteľné zdroje. Ehm, niekedy sú predstavované ako antagonistické proti eh, konkurencieschopnosti, ale ak sa oprieme o dokument komisie z roku 2014, čísla sú alarmajúce. V sektoroch 0.9 and 2% respectively podiel obnoviteľných energií e, nebol veľmi dramatický v skúmaných dvoch sektoroch. E, je tam tiež e, tzv. merit order effect, ktorý sa zvyšuje s penetráciou obnoviteľných energií a prináša prospech energeticky intenzívnym priemyselným sektorom. Čím väčší je trhový komponent v účte za elektrínu, tým väčšia je táto penetrácia. V oznámení eh, eh, komisie z roku 2014 sa hovorí o tom, že tento efekt je zobraný do úvahy a e, môže byť využitý na zníženie cien. Ukazuje sa to tak, ako napríklad v Španielsku aj v Írsku. A e, úroveň e, penetrácie na ľavej strane a, pravej strane tu máme údaje z predchádzajúcich rokov. Vidíme, že to ovplyvňuje cenu pre týchto vysokointenzívnych užívateľov. Takže by bolo chybné domnievať sa, že obnoviteľné zdroje energie negatívne ovplyvňujú konkurencieschopnosť. A keď sa len vrátim na začiatok prezentácie, e, pokiaľ ide o globálnu konkurencieschopnosť pre nás ako e, e, lídra v využívaní obnoviteľných energií, niečo, čo neexistovalo pred možno 20 rokmi, pre nás je jasné, že obnoviteľné energie pomáhajú ekonomike a bude to tak ešte viac, ak sa nám podarí dosiahnuť ciele do roku 2030. Takže záver môžem povedať, ak je to relevantný problém, mal by sa riešiť, ale treba ho správne analyzovať. A ak sa e, politici rozhodnú, že treba tento problém riešiť, tak e, Malo by to byť po hlbokej analýze a v našom, podľa nášho názoru vždy by to malo byť v súlade s politikou Európskej únie, pokiaľ ide o klimatické zmeny a energiu. Ďakujem pekne za veľmi jasné posolstva, 5 z nich, pokiaľ som dobre napočítal, takže je veľmi dôležité, že vieme, ktorých 5 bodov je dôležitých. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k druhému expertovi, pán Karsten Neuhoff, profesor e, na Univerzite Heidelbergu, e, Londýnska e, ekonomická škola, univerzita v Cambridge a tiež vedúci oddelenia klimatickej politiky Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum v Berlíne, ktorý vedie tiež projekty o obnoviteľných e, energiách, e, výskume, e, ktorý sa týka aj ETS, klimatickej spolupráce. A naša otázka je veľmi dôležitá. energetický poskytovateľia energie a ekonomický rozber rozmer. Ako to vnímate z vašej skúsenosti? A poprosím vás, aby ste sa držali rečníckého času 10 minút. Ďakujem. Very much for the invitation here. Ďakujem pekne za pozvanie. A tiež by som rád eh, položil na stôl tých mojich 5 bodov. Rozlišujeme medzi producentmi materiálu a ďalšími sektormi a potom vývoj Eh, cien, to je veľkou výzvou. A sú tam tri rozmery, pokiaľ ide o politické eh, kroky. Vytvoriť eh, rámec, ktorý obmedzi volatilitu cien, potom využiť obnoviteľné energie teraz, keď ceny nákladov sú nižšie a nakoniec musíme vy, využiť efektívnosť a inovačný potenciál. A to musíme presadzovať ešte viac teraz v súčasnosti, keď máme vlastne e, klesajúce ceny, e, ceny energii. Pozrime sa na to detailnejšie. E, vidíme tu podiel HDP v prípade Nemecka E, na osi e, X a potom na Y, e, aké faktory na to vplývajú. 10, 20, 30 na osi Y a potom na X 2,2 v Európe je to 1,5 a vidíme, že napríklad sklo, cement, oceľ, základné chemikálie, Ehm, papier, buničina, hliník, to sú základné ehm, produkčné procesy, ktoré sú energeticky intenzívne a pomáhajú nám zamerať sa na tieto materiály. Je to nová debata, vždy sme ehm, rozlišovali tento proces a myslím, že pri materiáloch je to ľahké rozlíšiť. Takže to sú dôležité časti. Ak sa pozrieme na ďalšie sektory, je to možno ešte viac dôležité pre Európu, ale pre tie ďalšie sektory je tam 90 58 eh, HDP ehm, a tie energetické náklady sú v priemer 1,6 Musíme sa sústrediť na energetickú účinnosť. Ako to urobíme? Keď som sa na dnešok pripravoval, eh, tak eh, som si chcel updateovať energetickú, energetický cenník, čiže plyn, Uh, uhlie a uh, uh, celkovo ceny za tieto suroviny. Skutočne sú tam dramatické poklesy cien, klesajúci dopyt, niečo súvisí možno s ekonomickými vyhliadkami, ceny plynu v EU sú bližšie cenám uhlia a preto pravdepodobne aj ceny uhlia klesli je to dôležité, aj keď to porovnáme s USA, ale ešte dôležitejšie je to, že e, ceny plynu boli 2 až 3 krát vyššie a teraz viac menej e, sú na tej istej úrovni, hoci uh, možno niekde sú dvakrát vyššie, ale ten jeden dôležitý faktor uh, cenový uh, je to, že tie ceny sú veľmi nízke, máme nadmernú produkciu, Uh, uhlia. A vidíme, že momentálne tie ceny skutočne sú veľmi nízke. A počuli sme tiež diskusiu o uh, uh, cenách v oblasti suroviny, surovín tie ceny sú skutočne nízko. Vidíme tam volatilitu, je tam veľká e, konvergencia a e, rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú volatilitu. Musíme e, umožniť E, hedging, pretože regionálna volatilita v rôznych regiónach, v regiónoch EÚ a rôznych sektoroch, no a na to potrebujeme silné referenčné body a e, preto musíme aj z, zmeniť e, celkovo trhový dizajn. Po druhé, na tom istom obrázku, ak by som tu dal because we have surplus generation capacity, but we anticipate that that will be a stronger component in the future. And that's a big opportunity for... E- Je tu veľký príležit- veľká príležitosť pre energeticky intenzívne sektory, ktoré presúvajú e, produkcie a znižujú sa priemerné ceny energie. Samozrejme, treba zaručiť kvalitu produkcie, ale to je e, element, ktorý tiež zvýši konkurencieschopnosť Európe. Renewables. This... Uh, ale zároveň teda musíme ísť aj tou cestou, ako ukazuje aj tento obrázok a tam v modrom vidíme, ako, koľko peňazí a investícií sme dali na dovoz fosílnych palív zo zahraničia. Vo vnútri to vidíte šedivé a potom je tam Tou červenou to je extra, externita, externalita CO2. Je to 500 miliard. Ročne to bývalo, ale teraz to už klesa. A potom tam je tá e, čierna prerušovaná linka. My sme si porovnali, koľko by to stálo z dvoch tretín. Ak by to bola z dvoch tretín veterná energia, predstavte si, že by to bolo v 20-ročnom horizonte. To by sme si ale nedokázali predstaviť, že by to stálo rovnako a v roku 2000 by sme si te, teda nevedeli predstaviť, že sa tieto krivky a tieto náklady takto priblížia. Ale ja som optimistom, pokiaľ ide o pracovné miesta Môžeme to robiť aj v nestabilných regiónoch a takto investovať na rovnakej úrovni ako v Európe, ale vychádza to z istého predpokladu a síce, že budeme náklady na kapitál cirka 5 Ak ste sa pozreli v roku 2014 na náklady veterných elektráren, tak v Nemecku to bolo 3,5 alebo 4,5 v strednej Európe 8-9, ale napríklad aj v Švedsku to bolo 9 Ako je to možné? Keď sa pozrieme na ten predchádzajúci slajd a keď nebudeme mať ten priemerný náklad 4 alebo, ale 5 tak potom môžeme odstraňovať uhlík, ale ak tam budú mechanizmy, ktoré vytvárajú nejaké politické riziko a ktoré neumožňujú podpisovať dlhodobé zmluvy a treba sa zabezpečiť proti rizikám, tak vo Švedsku sa to vyšplhá až na 8 a keď je riziko vyššie v istej krajine, tak je to ešte 12 a potom aj tá dekarbonizácia obnoviteľnými zdrojmi je drahšia a aké to má dopady pre EU ekonomiku na európskej úrovni. Musíme spolupracovať, aby sme pomohli krajinám, ktoré majú e, vyššie náklady na inherentný kapitál a síce spoločnými projektami, aby sme mohli realizovať investície v týchto krajinách. Musíme sa zamerať na takú politiku, aby sme vytvorili dobrý investičný rámec. A tu máme základné mechanizmy, ktoré vytvárajú stabilitu. V minulosti tieto mechanizmy boli relatívne drahé, ale teraz sú obnoviteľné zdroje relatívne lacné. A musíme rozlišovať medzi tou históriou a sledovať, aké môžu e, byť eventuálne náklady do budúcnosti, pretože e, inak náklady na kapitál neslačíme dolu. Po tretie, Hovorili sme o obnoviteľných zdrojoch v tom kontexte a hovorilo sa vždy sú také drahé, že budú potrebovať podporu, ale teraz ste videli tú volatilitu aj v grafoch. Ja si myslím, že v budúcich rokoch tieto zdroje budú poistkou pre nás pred vysokými cenami energií. Keď sa pozrieme na výhľady na fosílne paliva, tak rok, dva náklady, ceny budú nízke a potom to znovu začne rásť. Takže aj tu potrebujeme nejakú poistku a všetci, ktorí budú mať dnes prospech a zabezpečia sa proti nízkym cenám, vlastne pomáhajú spotrebiteľom zaistiť sa proti vysokým cenám práve vďaka obnoviteľným zdrojom. A čo teda môžeme urobiť, aby sme pochopili efektívne využívanie energií v celej Európe? Musíme rozlišovať e, medzi medzi tými 90% priemyslu, kde sú energetické náklady len nejaké 1-2% a musíme vytvárať taký set politických cieľov, vďaka ktorým sa pohneme vpred. A keď sa pozrieme na výboru materiálov, kde sú energetické náklady vyššie, tak tam máme zvláštne ustanovenia a ak tam máme, že sme prešli k benchmarkom v rámci ETS, pretože tam zlepšujeme efektivitu vďaka zvláštnym ustanoveniam, ale len pre túto výrobu a len na zvýšenie efektivity. Často vidíme, že modernizácia je niekde v tom hodnotovom reťazci ďalej. Takže po Paríži sa musíme zamerať práve na túto časť aby sme, sme mali správny smer a to je záverom. Čo som chcel povedať, ETS nie je vhodným nástrojom pre okamžité presadenie týchto technológií. My musíme uľahčiť týmto technológiám, investovať do nich, musíme mať modernizačné fondy a medzi štátom a priemyslom vytvárať stratégie nové technológie v materiálových sektoroch. Teda musíme rozlišovať medzi výrobcom materiálov a ďalšími odvetviami. To je podstata, aby sme pochopili to, ako máme tvoriť politiku. Potom e, vývoj cen energií. Nesmieme si to nechať újsť, e, musíme dobre nastaviť e, trh a pomôcť priemyslu, aby sa s tým trhom vyrovnala. Musíme sa postarať o to, aby presun k obnoviteľným zdrojom energií prešiel s čo najnižšími možnými nákladmi na kapitál a treba využívať potenciál inovácií. Ďakujem za pozornosť, ďakujem, hovorí pán predseda, ďakujem za vašu veľmi jasnú prezentáciu. Mm, keby ste vy zodpovedali za náklady, môžete ich správne keď sa pozrieme na tie štatistiky a čísla, keď v nich máme jasno, ja to mám zapísané, teraz by som začal diskusiu, ak môžem. Začal by som najprv z EPP pána Pietra. If I may ask you, uh, ask you maybe two minutes Prosím vás, aby ste sa obmedzili na dve minúty v rečníckom čase, pretože nemáme veľa času, bohužiaľ. Poprosím vás. Dve minúty. Ja, herzlichen Dank für, für diese sehr... Ďakujem za tieto presné hlboké informácie, pokiaľ o ceny v oblasti energii. Neviem, či skutočnosť nešla eh, tak trošku pomimo mňa tejto súvislosti mám otázku. Keď máme e, e, zákazníkov e, takých spredových alebo aj domácností, už nemôžem hovorovať žiadne štatistike, mal som dojem, že v Európe sú tak pojazd na špičke, aby sa celý čas snažili dokázať, že to vôbec nie je až také zlé, že ceny v zásade v globálnom porovnaní vôbec nie sú až také nekonkurencie schopné. A moja druhá otázka, povedali ste, že energetická efektívnosť e, je veľmi e, dobrá ako opatrenie, ktoré môže znížiť našu závislosť od energii, áno, ale zároveň ste povedali, že dôležité bude dobudovávanie obnoviteľných zdrojov energii. Takže ako je to? Ak máme povinnosť každý rok 1,5 Eh, úspory, to predsa platí aj pre obnoviteľnú energiu. Neobmedzujeme s takýmito politickými eh, prístupmi eh, nákladovo optimálne vybudovávanie obnoviteľných zdrojov energie. To ste povedali, že treba tu aj optimálne využitie, ale tieto, toto obmedzenie úspor platí aj pre obnoviteľné energie. Vy ste povedali, že to vôbec nie je až také zlé s tými Ehm, nákladmi na politiku. Ja vidím ale práve tu ten problém. Podľa mňa si to práve v tejto oblasti stiažujeme. Pre mňa je tu veľmi veľa rozporov e, v tom, čo ste povedali a poprosil by som vás o objasnenie. Ďakujem pekne. Teraz kolega Dan mm, e, Mulțumesc domnului e, comisar Caniete și komisárovi Kanetemu. Chcel by som ho poprosiť o analýzu e, toho, čo povedali prednášajúci. Pán López povedal, že pokiaľ ceny energii nie je tam problém v oblasti konkurencieschopnosti ale e, e, práve zaznelo, že ceny energii boli e, dvojnásobne nižšie než v EÚ. Tiež si myslím, že nie je dobre prezentovať situáciu, ktorá nemá vplyv na realitu. pretože to bude posilňovať e, e, úsilie tých, ktorí sa snažia zničiť európsky priemysel. Hlavný e, prvok, ktorý zvyšuje efektívnosť obnoviteľných zdrojov, sú vlastne obmedzenia stropy v sektore energií. Ak sa nebudeme venovať týmto otázkam, ako máme, a ak ceny energii budú skreslené, obnoviteľné e, e, zdroje v e, rozložitej situácii. Ako docielíme na 40-percentný cieľ? Takže myslíte si, že môžeme docieliť 100% obnoviteľných zdrojov a všetko bude v poriadku, ale to je veľký klam a dokonca aj komisia hovorí, že ak to budeme chcieť mať väčšie väčší pomer než 30 budeme tu mať osobitné podmienky. Nemôžeme e, dosiahnuť úroveň e, produkcie takú, ktorá bude rovnaká ako e, dosť, tak nebude vietor fúkať a slnko svietiť, niekde sa bude musieť energia vyprodukovať. Obnoviteľné zdroje energii majú určitý spôsob, ako fungujú, ale niekedy bude treba e, potrebné e, vypnúť tie klasické spôsoby, ak by sme mali závisieť iba od obnoviteľných zdrojov. Takže treba dohľadnúť všetky tieto prvky. Pán predseda prerušuje rečníka. Ďakujem pekne, pán Henkel. To the first, to the first speaker. Mám otázku na prvého rečníka. Hovorí, že obnoviteľné energie neovplyvňujú konkurencie, schopnosť energeticky intenzívnych sektorov. A to samozrejme je pravda, pretože niekto iný za to platí. A len som si uvedomil, respektíve by som sa chcel spýtať, kto za to platí. U nás v našej krajine zdá sa, že za tieto energeticky intenzívne sektory je to väčšina eh, malých a stredných podnikov, ktoré strácajú svoje konkurencieschopnosť. A mimochodom, domácnosti u nás tiež k tomu prispievajú, pretože eh, ceny eh, elektriny pre domácnosti v Nemecku sú druhé najvyššie v Európe. A preto sa chcem spýtať, kto platí za to, že energeticky intenzívne sektory v Európe alebo v Nemecku Eh, vlastne neutorpia eh, na cenách, pokiaľ ide o obnoviteľné energie. Pani eh, Ponce, nová europoslankyňa v, za ALDE vo výbore ITRE. Vítajte, madam. Moja otázka na pána Kaneteho veľmi priama. Vždy sa hovorí o nákladoch na obnoviteľné a nie tá znižujúca cena na trhu, alebo teda ten vplyv na zniženie ceny na trhu má komisia vyrátaný tento vplyv na zníšenie cien pre celoeurópsky, pre spotrebiteľov, teda pod vplyvom obnoviteľných zdrojov energií? Pán Turmes, nech sa páči za zelených. I have one, one slide. Ďakujem. Mám jeden slajd, ktorý by som chcel ukázať. Eh, Reinhofer Beautiful Fair eh, vydal štúdiu o eh, energeticky intenzívnych e, sektoroch v Nemecku a o nákladoch. E, v červeno no, vidíte e, sektor trhu, ktorý profituje z obnoviteľných energií, čiže tie zlacňujú náklady. Potom zelená v strede, to je kompenzácia za nepriame dopady ETS na e, sektor e, energie. Potom fialovou to sú dane, to sú veľmi nízke pre energeticky intenzívne sektory. E, potom modrou to sú sieťové náklady. Môže tam dôjsť až k 80-percentnému zníženiu a E, e, štúdia Inštitútu Jurkos ukazuje, že energeticky intenzívne e, sektory platia okolo 32 Uh, to Mr. Lopez, this merit order effect that's A preto som sa spýtať pána Lópeza, uh, ten uh, merit order effect, je to tiež, platí to tiež pre Španielsko a ako to môžete vysvetliť a na pána Neuhofa je, sú vierohodné tieto výsledky spomínaného inštitútu a tiež rád by som dostal viac detajlov ohľadom vašich Eh, troch posolstiev, eh, to znamená industry hedging, kde ako by boli takéto burzy eh, a tak, ako by sa vlastne obchodovali tieto produkty a ja som obhajoval to, čo je spojené aj s Junckerovým investičným fondom, a súvisí s obnoviteľnými energiami, pretože je pre mňa zvláštne, že v Nemecku, ak investujete do, veterných, do veternej energie, tak platíte 4% e, asi kapitálových výdavkov, v Rumunsku je to asi 8 až 9%. A ďakujem pekne, pán Elmer za EFD. Ďakujem pekne. E, Keď by som tu mohol mať niektorých e, pracovníkov z oceliarského priemyslu, ktorí boli prepustení a dôvodom boli vysoké ceny energie. Ja e, chápem trošku lepšie tým energetickým nákladom. E, samozrejme je to taká veľký, veľmi komplikovaná sieť e, daňového zaťaženia rôznych príspevkov, úľav a tak ďalej. A zaujímalo by ma, že či tie ceny, ktoré ste citovali ohľadom obnoviteľných energií, že či ste tam e, za, zahrnuli aj e, náklady na zmeny v sieti, zálohovať, zálohový systém a tak ďalej, všetko, čo je potrebné. Pravda je taká, že to, čo robíme, e, bolo uzavrieť e, spolahlivých producentov energie a obraciame sa na ťažko zvládnutelné a nespoľahlivé obnoviteľné zdroje. E, porozprávajme sa s, e, s predstaviteľmi oceliárskeho priemyslu, e, hnojárenského, chemického a tak ďalej. Presúvajú sa pracovné miesta z Európy, zatvárajú sa závody. Toto sa deje a my máme celý ten program zmeny systému ETS, ktorý bol špecificky navrhnutý na, e, s cieľom vlastne vyvinúť väčší tlak na týchto prevádzkovateľov. E, politika EÚ e e, nemá za cieľ e, znížiť emisie, ale exportovať ich a exportovať ich do iných oblastí, kde sú nižšie environmentálne štandardy E, kde ten výsledok je taký, že máme politiku, ktorá ohrozuje ekonomiku EÚ a zvyšuje globálne emisie. Myslíme si, že to je inteligentná politika? Ďakujem pani López Bermeju. Gue. Ďakujem pekne. Grazie. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto diskusiu. Bez pochyby cena energií je zásadná téma pre udržateľnosť európskeho priemyslu, rovnako ako narastajúca konkurencia krajín, kde sú nižšie environmentálne a pracovné náklady. A táto situáci- túto situáciu neustále komisia prehlbuje s novými obchodnými zmluvami. Ja by som sa spýtala, rečníkov, hlavne v tých eh, krízových sektoroch, ako je oceľ, do akej miery si myslia, že elektrický trh, generácia, distribúcia a tak ďalej by sa mohli regulovať, že bez toho, že by sme sa vzdali cieľov energetickej účinnosti a podporovali by sme obnoviteľné eh, zdroje, ale nespôsobovalo by to zvýšené náklady pre veľkospotrebiteľov energie v priemysle. Vieme, že v Španielsku máme také tarify a teda uh, tie ceny sú veľmi vysoké a to preto, že je vôľa uchovať status quo a na konečných spotrebiteľov sa prenášajú náklady na výskum a vývoj namiesto toho, aby sa adaptovali aj verejné politiky, ktoré by zastavili elektrický oligopol. A otázka je, či je toto je to problém prítomný vo všetkých krajinách EÚ alebo len v niektorých a či majú dobré praktiky a skúsenosti s elektrickou e, reguláciou, aby tento priemysel bol udržateľný a zároveň, aby sme priniesli európsky výrobný model, ktorý bude adaptovaný na naše potreby. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Pilar de Castillo Vera. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme o nákladoch, predovšetkým energii a tiež o nákladoch v kontexte e, reality, ktorá sa vyvíja a to je vnútorný energetický trh. To je ďalší faktor, na ktorý nesmieme v diskusii zabúdať. A téma, ktorej sa nemôžeme vyhnúť v tejto súvislosti, sú kompenzačné mechanizmy a jednotlivé formuly týchto mechanizmov, ktoré vytvárajú podmienky, ktoré sú rôzne pre hospodárskú súťaž a konkurenciu. Ja by som rada počula od komisára alebo od rečníkov, ako vidia tú potrebu alebo nie, e, že by sme sa dopracovali k istej, nie úplne harmonizácii, ale možno lepšej koordinácii kompenzačných mechanizmov. Myslíte si, že je to potrebné, pretože zdá sa, že je to nie tak významný faktor pri definovaní nákladov. Thank you very much, madam. E, Mr. Erickson. Ďakujem, pán Erickson. Ďakujem pekne. Tieto prezentácie boli podľa mňa veľmi zaujímavé a ospravedlňte nás, politikov, nie je vždy veľmi ľahké. E, samozrejme, e, vytvorí sa možno nejaký e, chaos a potom je tam zmena, no ale tá zmena nie vždy je ľahká, ako ste aj možno aj povedali. Ale e, chcem sa spýtať pána Kaneteho. Bolo by veľmi dobré, ak e, by tieto závery, e, pokiaľ ide o presadzovanie e, obnoviteľných energií, solárnej, veternej a tie programy na zavedenie tých programov na s nízkymi kapitálovými výdavkami, bolo by to dobré presadzovať v tých eh, krajinách, ktoré majú veľmi nízke ceny, eh, respektíve vysoké ceny energii a aby tieto krajiny, ako napríklad Veľká Británia alebo Polsko, by pochopili túto stratégiu, aby eh, znížili ceny. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to už boli všetky otázky. Ak môžem jednu pridať eh, na pána Lópeza. Eh, spomenuli ste, alebo zdôraznili ste, že pri vytváraní nákladov je tam veľký rozdiel medzi nákladmi za plyn a elektrinu. Chcem sa eh, jednoducho, jednoduchým spôsobom spýtať, je to kvôli tomu, lebo plyn je primárnym zdrojom energie a je, elektrina je vlastne ako tým prenášačom energie a e, ide tam o rôzne zdroje, e, urán a podobne. Je to vlastne dôvod pre taký veľký rozdiel v nákladoch za plyn a elektrinu. Pán komisár, ak vás môžem poprosiť e, zodpovedať otázky a, a teda poprosím tiež o pripomienky alebo e, komentár a viem, že musíte o chvíľu odísť. Dobre, takže ja sa pokúsim zodpovedať niektoré z týchto otázok. Riešime tu rôzne náklady za energie v EÚ, ako to ovplyvňuje konkurencieschopnosť, e, čo s obnoviteľnými zdrojmi, že či to negatívne alebo pozitívne vplýva, vplýva na, obnovi- na konkurencieschopnosť a aká je situácia s nákladmi za energiu v rôznych častiach EÚ. Musíme si priznať, že je tu veľmi špecifický problém my máme vyššie ceny energií než naši globálni e, konkurenti. Jeden z predrečníkov hovoril o materiáloch a identifikoval sektory, vysoko e, energeticky intenzívne sektory. A celkovo v EÚ, ak porovnáme, čo sa deje s cenami plynu v EÚ v januári 2016 Veľká Británia britská spoločnosť mala dvakrát vyššie ceny za plyn než USA pred pár rokmi to bolo 2 až 4 krát vyššie, teraz je to 2 krát vyššie, ale aj tak je to ešte väčší pro, veľký problém mať vlastne dvojnásobnú cenu plynu a to, to musíme riešiť. V roku 2012 to bolo 3,5 krát vyššie. Takže pri plyne sme menej schopní, než napríklad USA. A čo, pokiaľ ide o elektrínu, pred pár rokmi to bolo asi 2,5 až 3 krát vyššie ceny než USA. Za posledný štvrť rok 2015 to bolo asi 1,5. Takže máme e, rozdiel, ktorý bol síce znížený, ale ešte stále je tam ten rozdiel. A to znamená, že musíme zmeniť e, vlastne štruktúru e, nášho trhu musíme zvýšiť konkurencieschopnosť nášho trhu, e, využívať e, rôzne siete, rôzne cesty, kanály, ale ako na, na vlastne získavanie a prenos e, energie. A čo, čo sa teda deje potom s tými obnoviteľnými energiami a pre tie konkrétne priemyselné sektory? Ak sa pozrieme na elektrínu a jednotlivé priemyselné sektory v EÚ, cena pre priemyselných spotrebiteľov od roku 2008 eh, až 2013 stúpla o 11 eh, Takže 11 a 2014. A potom 2015 eh, to zvýšenie bolo nižšie. Ale ak analizujeme tie faktory, ktoré ovplyvňujú zvýšovanie, E, e, daňové zaťaženie predstavuje 66 A energetický komponent energie, ten sa znížil asi o 4 Niečo sa môže, môže súvisieť s obnoviteľnými energiami, ale to nie sú vlastne tie obnoviteľné energie, ktoré sú zodpovedné za zvyšovanie cien uh, pre priemysel. Je tam veľa ďalších e, prvkov a faktorov, pretože máme veľmi komplexný systém. A potom ďalšia otázka je, že ak, akom, aký ten systém máme. V súčasnosti máme náklady dvakrát vyššie ako naši e, konkurenti. A my musíme vytvárať trh pre obnoviteľné zdroje a e, náš trh bol e, vlastne vytvorený pre využívanie fos, najmä fosilných palív, pre vlastne výrobu energie z, sol, e, z fosilných palív. A my potrebujeme teraz iné pravidlá pre trh. Takže e, tá najťažšia úloha v legislatívnej oblasti je vlastne zmena trhu. A potom či ETS eh, e zodpoveda za krízu v oceliarskom priemysle. No, musíme si to vážne eh, povedať. Toto nespôsobilo ten problém a tú krízu. Eh, konkurencia z Číny, veľká produkcia na čínskom trhu. My máme tiež problémy s antidumpingovou legislatívou Eh, je veľmi jasné, že musíme chrániť náš priemysel, ale tiež sa správať podľa pravidiel VTO. Potrebujeme ETS, ktorý bude fungovať podľa eh, štúdií komisie eh, nedochádza k únikom uhlíka kvôli systému ETS tie sektory, ktoré sú viac vystavené e, medzinárodnému obchodovaniu, ktoré sú intenzívnejšie, tak samozrejme môžu byť e, viac e, môžu byť viac postihnuté. Myslím si, že pán predseda budeme potrebovať novú správu, pretože myslím si, že sa môžeme z tohto veľmi dobre poučiť. Ďakujem pekne, pán komisár za to, že ste k nám prišli. Ehm, bolo veľmi zaujímavé, že sme mohli diskutovať o energetických nákladoch e, v našom výbore. Ďakujem pekne a tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu. Well, if I may ask our... Ak môžem, poprosil by som oboch našich expertov, aby sa teraz e, poved, povedomali, otázkam, ktoré zazneli a demokraticky sa to medzi sebou môže samozrejme rozdeliť. A nie, tak by som význam, vyzval demokraticky našu zástupcu z Nemecka. Ďakujem. Začnem komentárom pána Pipera Požiadali ma hovoriť o energie, cenách energií a konkurencie schopnosti. E, pokiaľ je energetické, e, energetický investívny, e, in, in, intenzívny priemysel, tam je situácia jednoducho taká, že u nich to nie je veľmi veľká, nemá to veľmi veľký význam, ale určite pre malé stredné podniky ceny energie sú dôležité. 2,2 kedy si e, domácnosti e, minuli na elektrinu, teraz je to 2,5 Takže došlo e, k zvýšeniu a je to aj kvôli obnoviteľným zdrojom, ale ešte stále je to ohraničené pre veľmi chudobné domácnosti. Je to výzva, ale sú to aj politiky, ktoré sa tomu práve venujú v Španielsku, v Nemecku, v Taliansku a do určitej miery v Českej eh, republike sa eh, investovalo eh, do týchto technológií a v určitom období boli, zvyšili ceny. Teraz sa ale došlo k zníženiu. V Španielsku a v Nemecku sa vybudovali tieto technológie totiž vtedy, keď ešte boli tieto technológie cenovo náročné ale súvisilo to aj s politikou a globálne to vlastne viedlo k obrovskému úspechu. A každá krajina, ktorá pôjde touto cestou, e, už nebude čeliť aj takémuto negatívu, pretože medzičasom e, ceny týchto technológií išli dolu. Pán Niklas, áno, bola to, bola to veľmi, e, bol to zjednodušený pohľad, energetické systémové ceny som tu porovnával ale veľmi dlho tou eh, hlavnou diskusiou bola primárna produkcia eh, energii vďaka obnoviteľným zdrojom eh, je drahá, ale to sa zmenilo. 50-60 percentný pomer obnoviteľných zdrojov si bude vyžadovať rozšírenie sietí, treba integrovať systémy v Európe. E, toto nie je nákladovo intenzívne, je to intenzívne iba na e, príslušné politiky, treba sa venovať jednotlivým bariéram. Ale výzvou by bolo prejsť do 70-80-percentného podielu na 100-percentný podiel obnoviteľných e, zdrojov. Tam bude treba veľmi venovať do zásob. Za, Pán Turmes e, sa špecificky spýtal, e, aký vplyv by to malo. Pokiaľ ide o hedgingové e, zmluvy, vidíme v Nemecku veľmi dobrú likviditu. Je to najväčší trh v Európe, takže tam viac účastníkov, súkromných aktérov v susedných krajinách sa využívajú nemecké ceny v hedžoch, ale sú tam už to iné rizika, Takže máme kontrakty v finančných e, prenosov e, aj s menšími e, krajinami. A treba teda plne využívať transmisnú kapacitu, prenosovú kapacitu Treba zabezpečiť, aby záujmy a skúsenosti e, Španielska, Talianska a e, východoeurópskych krajín ako Polska by sa mali viac odraziť vo e, verejnej diskusii v západnej Európe situácia odlišná totižto pán Helmer. Áno, dnes som strávil dopoludne s jednou osoliarskou firmou ale znížil sa aj dopyt po eh, eh, oceli o 20 eh, To sa nezmení, pretože to bolo spojené s infraštruktúrnymi investíciami. Takže celkovo jednoducho bolo treba znižiť produkčnú kapacitu. To bolo zložité rozhodnutie a ja som veľmi rád, že som ho nemusel príjmať. Mám tu tú globálnu diskusiu s Čínou momentálne. To bude veľmi e, dôležité, ako sa dohodneme, že budeme prispovať k Číne. Pokiaľ ide o e, úniky, e, nemali tu úniky CO2. Pani Castellovera, Vera, spolupráca e, v Európe bude veľmi dôležitá. ETS a kompenzácia cien ETS e, bola dôležitá, lebo sme spoločne v celej EÚ definovali e, benchmarky tona ocela je tona, tony ocele, tona alumínia je tona alumínia. Ale vôbec nám to nepodarilo urobiť pre oblasť obnoviteľných zdrojov. To bola strategická chyba. DG Competition svojho času išla príliš rýchlo a boli tam politické dimenzie, ktoré v tomto kontexte boli otvorené a e, viedlo to e, k príliš e, štedrým výsledkom, než čo pôvodne napríklad žiadalo dokonca Nemecko Takže e, my tu potrebujeme naozaj politický proces, ktorý, e, proces, ktorý by to všetko štrukturoval e, v budúcnosti. Ďakujem pekne. And now I would like to ask our... Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som požiadať nášho zástupcu pána Lopesa nech sa páči. Ah, and it works just the same. Uh, I took a number of direct questions. Um, first from Mr. Nika, I have no said that... Budem odpovedať na viacero vašich otázok a pripomienok. Hovorili ste, že obnoviteľné zdroje neovplyvňujú schopnosť ovplyvňujú, ale oveľa menej ako iné faktory, hlavne v tých náročných odvetviach. Ak do toho zahrnieme aj iné zdroje, tak to bude zlé rozhodnutie, pretože obnoviteľné zdroje teda nie sú za to zodpovedné. Samozrejme, je tam aj ich príspevok, ale nebolo by správne riešiť obnoviteľné zdroje ako faktor nekonkurencie schopnosti. Práve naopak, oni k, zvyšovaniu konkurencie schopnosti prispievajú a to vyplýva aj z našich štúdí, aj štúdí komisie. K otázke pána Henkela. Ako hovoril aj predrečník, zameral som sa na dopad nákladov, energetických nákladov na energeticky náročné odvetvia Zamerli sme sa na veľkú, nie na malú časť problémov. Koľko teda platíme za obnoviteľné zdroje? Z môjho pohľadu v mnohých krajinách neplatíme nič. Prečo? Pretože čistý efekt na makro, eh, makroekonomické čísla nejakej krajiny ukazuje. Samozrejme, musíte platiť niečo obnoviteľným zdrojom, pretože existujú, že sú prítomné, ale aj pretože sú prínosom pre energetický trh a potom aj otázky emisí CO2, uhlíka a tak ďalej. Čím sú rozšírenejšie obnoviteľné zdroje, tým pozitívnejšieho efektu sa dočkáte v Španielsku. Napríklad máme nižšie ceny a nižšie dovozy. A keď to porovnáme s čistými platbami za obnoviteľné zdroje, tak ten čistý efekt je pozitívny. Ale môžeme jasne povedať, a Otázka je, koľko za to platíme, no ale koľko platíme za za kapacitné, kapacitné platby, e, sú tieto kapacitné platby odôvodnené a čo potom tie regionálne dotácie na uhlie a tak ďalej a tá sociálna politika. Prečo sa nezaoberáme aj tým, aké sú tie ceny nefér a potom nám vyjde, že tie obnoviteľné zdroje sú viac fér ako iné, pretože bojujeme proti klimatickým zmenám a keď nebudeme bojovať proti tomu, tak nám to prinesie veľké pozitíva, takže sa tým zaoberajme a nezabúdajme samozrejme ale na ostatné časti nákladov. Pani Castillo, ku koordinácii ako máme postupovať s koordinačnými mechanizmami. Problémom európskeho trhu je, že jednotný európsky trh nám chýba, takže ak predradíme koordináciu integrácií, tak nedosiahneme oboje. Smernica o obnoviteľných zdrojoch a, a tá druhá, to je spôsob, ako môžeme dosiahnuť koordináciu týchto európskych mechanizmov a dúfame, že dosiahneme tú fázu, keď budeme plne koordinovaní. A to, čo povedal pán predseba, len by som zdôraznil, že nikdy, niekedy sa e, viacej pozornosti venuje elektrine a menej plynu, ale čísla hovoria, že európska priemyselná konkurencieschopnosť, tak pre ňu je plyn dôležitejší, ceny sú vyššie ako v USA, áno, než v prípade elektriny ja nie som odborník, ale môžem skonštatovať, že väčšinu plynu, ktorý spotrebovávame, dovážame, to je jeden z dôvodov. A po druhé, nemôžeme ignorovať e, štruktúru plyn, e, trhu s plynom a pozrieme sa na tú konkurenciu a na počet aktérov. Otázka je, máme tú správnu cenu za plyn v tejto situácii? Ale to, čo je relevantné, je, že pre Európu je veľmi zložité či ťažké nájsť zdroje plynu v krátko a strednodobom horizonte, ale to nie je o elektrine a potom veterná, veterná energia, vietor, voda, slnko a tak ďalej. Predsa nemôžeme zmeniť fungovanie trhu e, plynu, pretože vždy bude závisiť od niekoho z vonkajšku, to znamená, mm, nebude to plne závisieť od nás. Ale v elektroenergetike sa, e, energetike sa tomu môžeme vyhnúť, takže sa budeme viacej sústreďovať na obnoviteľné zdroje. Tak dúfam, že som odpovedal na všetky otázky. Ďakujem vám za vynikajúce prejavy aj odpovede e, v tejto prvej časti A teraz sa tu napríklad nespomenali jadrové zdroje, a to sú napríklad veľmi dôležité veci, lebo zdá sa, e, e, niekto zo zadu hovorí, že táto energia je veľmi drahá, neviem, hovorí pán predseda. Ja by som vás rád informoval o faktoch a teraz druhý panel. Poprosím e, ďalších panelistov. pán De Gest, pán Samadár a pán Tilman. Nech sa páči, príďte medzi nás za predsednícky stôl. And now we've got a small break in our meeting. Let me inform you. Budeme mať krátku pauza, krátku pauzu, tak vás zatiaľ môžem informovať. Ale zdá sa, že teraz nemôžem. Najprv si musíte sadnúť. Yep. No.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 the second part of... Kolegovia, budeme pokračovať v druhej časti nášho vypočutia. Milá Pilar. Dear Pilar, <laughs> can I ask you to, to please? Poprosím ťa, Pilar, aby si si sadla. Platí to aj pre ďalších kolegov, kolega Miku. Neutekajte, sadnite si. No dobre. Môžeme sa do toho pustiť. Poprosím, aby ste vaše zaujímavé diskusie ukončili. Bola to krátka prestavka, ale budeme pokračovať. A teraz by som privítal generálneho riaditeľa Dominika Restoriho z generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie. Čakáme od vás aké si rezume na záver nášho zasadnutia, ako viete. A sme teda určite v dobrých rukách. Ako prvý dostane slovo náš e, host, teda Water the Hest, firmy BAS v Antwerpách. A je zároveň predsedom Belgickej federácie chemického priemyslu a agropriemyslu a tiež podpredseda Asociácie flámskych zamestnávateľov a podpredseda výkonného výboru belgických zamestnávateľov. This time. The floor is yours. Takže určite pochopíte, prečo tu je dnes v tomto paneli a prečo vystupuje. uiteraard, het is uiteraard voor mij ook een uh, groot voorrecht. Ďakujem. Je to pre mňa naozaj privilegium byť dnes medzi vami. A to, čo vidíte, je fotografia, letecká fotografia chemickej firmy, druhej najväčšej bas, basu na svete a nachádza sa v Belgicku a v Európe a konkrétne vo Flamsku. Keď eh, myslím na túto fabriku a keď sa na ňu pozeráte, tak my všetci myslíme na veľa rôznych výrobkov, ktoré sú začlenené do významných hodnotových reťazcov. A čo je dôležité v tomto e, kontexte, to sú dve veci. Keď hovoríme o energetike alebo o energii, tak hovoríme o dôveryhodnosti a o nákladoch, o cenách. Konkurencieschopnosť závisí od cien E, podrobnejšie budem hovoriť o konkurencieschopnosti v závislosti od ceny, ale musíme pochopiť, že v chemickom priemysle tento priemysel vytvára hodnotové reťazce, ktoré idú od prvotných surovín, od petrochemických výrobkov až po najvyššiu úroveň vypracovania, spracovania a sofistikácie, napríklad v prípade farmaceutických výrobkov. Takže takže tam máme významný input energetických zdrojov. A tam vstupuje do hry princíp konkurencieschopnosti na základe ceny. Ďalší slajd. Tu máme údaje z Eurostatu a vidíme dopyt, dopyt zo strany priemyslu ja nerád hovorím o nejakých inputoch, ale ja skôr hovorím o energetickom dopite a na tomto diagrame vidíte, že chemický priemysel spotrebováva 11 a nie je to málo. 11 energetického dopytu v Európe. Ale to, čo je najdôležitejšie, je, že týchto 11, 11 treba rozdeliť. Len jedna tretina z 11 je to, čo sa tu volá spotreba energie normálne. Teda na spalovanie. Is feedstock, is raw material. Ďalšia časť, tie dve tretiny, to sú prvotné suroviny. To znamená energie, ktoré používame na zhodnocovanie, ekonomické zhodnocovanie celej série segmentov a výrobkov, ktoré sú dôležité a keď sa pozerám na európsku priemyselnú politiku, tak e, sú to naďalej veľmi významné výrobky. A tu máme mm, e, GR, je zastúpená Európska komisia, e, mm, generálne riaditeľstvo pre ekonomický rast. Oni požiadali o štúdiu a chceli vedieť, aká bude, aký bude budúci dopyt po energiách a kde je potenciál energetických úspor o osmých sektoroch, ktoré sú najviac energeticky náročné a iné, ktoré by sme nazvali terciárny sektor. A tu vidíte graf. A to tiež e, sa zhoduje s našimi vlastnými výpočtami a síce, že e, bude naďalej v chemickom priemysle narastať dopyt po energiách. Prečo? Pretože tento priemysel v 25 eh, pripravuje prvotné suroviny a inputy pre iné druhy priemysel, pre budúci automobilový priemysel, pre mikroprocesory, pre výrobu eh, veternej energie a tak ďalej. Na toto všetko sú potrebné základné eh, inputy a alebo suroviny, ktoré poskytuje chemický priemysel. Preto dopyt bude narastať a preto tam máme aj tie stúpajúce krivky a tento nárast je aj podstata toho, čo žiada EÚ. A v tomto kontexte budúceho vývoja dopytu musia byť tie druhy priemyslu, ktoré povedia áno, sme energeticky vysoko náročné, ale musíme urobiť poriadne naše domáce úlohy, aby intenzita našej výroby z hľadiska energetiky bola optimálna. Aby sa optimálne využívali inputy e, energie. A tu vidíte, ako naša skupina BAS pôsobí e, v zmysle energetickej účinnosti. Na celom svete máme asi 27 kogeneračných turbín. To je combined cycle po anglicky, teda ide o, o generáciu tepla a elektriky a produkuje sa teplo a mm, para. A sú určité procesy, ktoré sa realizujú len za vysokých teplot a tak sa snažíme dosiahnuť maximum energetickej účinnosti v kogenerácii. Elektrika a teplo. A aby sme to mohli dosiahnuť, investujeme a 70 elektrickej energie, ktorú my spotrebovávame, tak sa vytvára, produkuje práve v týchto našich e, e, inštaláciách, elektrárniach. Základnou surovinou pre nás je zemný plyn, takže ako pochopíte, vývoj ceny plynu pre nás je naozaj veľmi, veľmi, veľmi rozhodujúca pre sektor, aj pre našu firmu ako BAS. A teraz naše inštalácie v Ludwigshafene, to je naše najväčšie zariadenie alebo fabrika. Možno z diaľky tie e, slajdy nevidíte veľmi dobre, ale ja vám to objasním. My máme energetický input a to je plyn. Zemný plyn, ako som už povedal, nie je len niečo, čo spalujeme, ale je to prvotná surovina, ktorá bude potom prekurzorom pre ďalšie výrobky vysokej pridanej hodnoty, a ktoré všetci potrebujú a ktoré potrebujú aj iné priemyselné sektory a to je veľmi dôležité aj pre klímu. Napríklad výroba amoniaku v Antwerpách, aby sme mohli produkovať amoniak. 80 nákladov e, vyplýva sa alebo odvíja od ceny plynu ktorý je potrebný na výrobu amoniaku. Rozdiel ceny medzi nami a Holandskom 5 eur na kWh znamená obrovský vplyv na našu konkurencieschopnosť. Na to nesmieme zabúdať. a v našom kombinovanom cykle eh, v elektrárniach, ktoré používajú kogeneráciu, aj tam musíme e, používať plyn ako pohonú látku, ako input a z toho generujeme paru, ktorá sa neskôr používa. Ale tá prvá modrá šípka je ešte dôležitejšia, ktorá hovorí, že väčšia časť nášho dopytu sa pokrýva integrovaným procesom in situ a voláme to po nemecky Verbund, už to, ne, už to neprekladáme do iných jazykov, je to akési prepojenie, spoločné integrované riadenie. A to nás vedie do našej súčasnej energetickej situácie ako firmu BAS. To, čo my robíme, a keďže robíme e, naše domáce úlohy, tak sme schopní ročne ušetriť 3,5 tony CO2 to je asi milión tón fosílnych palív ročne. Ale postupujeme ešte ďalej v oblasti energetickej účinnosti a to je tiež súčasťou našich domácich úloh. A štúdia uh, e, DG uh, e, e, pre energiu to potvrdzuje, ale vieme, že aj toto má svoje obmedzenia. My nadalej musíme energiu nakupovať na trhu a preto nás to vedie do tejto situácie. Hľadám adekvátny slajd. Je to tento graf. Mohli by ste mi to trošku zväčšiť? Dat wij hier veel gepraat hebben over market prices. Hovorili sme o cenách na trhu a je ale je rozdiel medzi trhovými cenami a nákladmi. Pre nás sú zaujímavé celkové náklady a nie je tak trhová cena, pretože ja nebudem medzi tými, ktorí hovoria, že trhová cena je zadefinovaná úsilím Európy liberalizáciou trhov. Je pravda, že cena na trhu klesla ešte nemáme harmonizáciu v celej Európe, pretože ako sme videli už predtým, existujú rozdiely, ale krajiny sa organizujú niekedy aj rôznym spôsobom. Existujú rozdiely aj medzi Holandskom, Belgickom a Nemeckom. Prečo? Pretože európsky trh ešte nie je dokonalý. Je to trh, ktorý sa neustále vyvíja a mení. Ešte stále chýbajú prepojenia chyba organizácia, ale vo všeobecnosti trhová cena e, klesá. Ale, dámy a páni, tu vidíte náklady pre nás, náklady pre siete, tie grid cost narastajú a narastajú aj dane a rôzne poplatky a to spôsobuje, že tie dva prvky, ktoré zvyšujú, viac ako kompenzujú zníženie ceny na trhu. Takže nehovorme len o trhovej cene, ale hovorme aj o nákladoch. To je to, čo my vlastne platíme. Potom máme európsku politiku, ETS e systém, emisný systém kvót a my, keď chceme dosiahnuť naše ciele, ktoré sú veľmi ambiciozne, aby sme do roku 2030 znížili naše emisie ešte o ďalších 40 a to je veľmi dôležitý cieľ. A keď hovoríme o energetike alebo energii v takej firme, ako je naša, tak máme rozpočet 8,7 miliard eur na výskum a vývoj a to je tretina e, všetkého toho, čo súvisí s účinnosťou, pretože ak nemáme účinné veterné mlyny, ak nemáme e, e, vysoko dopravné siete, Takže tu na, vidíme jasne, že tá energia má veľký vplyv a súvis s účinnosťou. You, your very clear position of the energy. Ďakujem za vaš, vašu veľmi jasnú uh, pozíciu k týmto témam. Slovo by som teraz rád e, dal druhému rečníkovi, pánovi Sanjajovi Samadarovi Uh, chemickému inžinierovi z Univerzity v e, Punjab v Indii a aj e, teda Londonskej e, Business School. V roku 2003 začal pôsobiť v skupine Mittal. Momentálne je pod predseda CEO ArcelorMittal Európa. Takže z chemického priemyslu ste prešli do oceliárskeho. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán eh, eh, generálny riaditeľ, vážení poslanci. Som veľmi rád, že sa môžem eh, podeliť s náhľadmi priemyslu na tieto témy. E, chcel by som sa vyjadriť v mene e, výrobcov ocele v strednej a východnej Európy, Európe, ktorých e, zastupujem. Začnem s, určito, s určitými kľúčovými štatistikami. Relevantnosť oceliarstva pre európsku ekonomiku je zjavná. Niektoré z tých hlavných faktov, ktoré sú na, na obrázku, prečítam 330 tisíc ľudí e, zamestnávame e, príspevok k klimatickým e, zmenám náš je javný. O 25 sme znížili emisie CO2 od roku 1990. Sme naozaj partnerom, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Kľúčový príspevok oceliarstva je, že sa tu o 20 znižili pracovné počet pracovných miest, o 28 e, e, sa znížil dopyt po e, európskej oceli a importy momentálne profitujú z aktuálneho jemného oživenia. EU trpí v dôsledku vysokých cien energií a neférových obchodných praktík krajín mimo EÚ. Mm, celkový eh, eh, vplyv eh, ozeánskeho priemysla ako multiplikátora je veľmi silný. Zo štatistického pohľadu jedno, jedno eurový dopyt po ocelových produktoch sebou prináša dopyt 2,1 eura po iných dodávateľských produktoch. My sme teda dôležití tým e, dôležitou pákov pri e, snahe zvyšovať e, HDP z priemyslu. Ďalší dôležitý prvok energetické náklady, tým sa zaoberáme dnes. Tu vidíme veľmi nepríjemný trend Eh, USA kľúčové narastajúce e- ekonomiky, ich export, eh, exportný podiel sa zvyšuje, eh, export z EÚ sa drasticky znížil. Musíme toto zmeniť s našou víziou reindustrializácie Európy. Z týchto dvoch tabuliek vidíte, že náklady na energie sú už veľkou e, e, významnou súčasťou e, marží od firiem. Treba popracovať na ich konkurencieschopnosti. Pán predseda, máme tri hlavné problémy, ktoré musíme vyriešiť Dotatočné e, poplatky za energie v EÚ sa zvyšujú, ako e, zabezpečiť e, rovnaké hracie pole pre všetky na globálnej úrovni, ako zabezpečiť integráciu trhu s energiou. A po tretie, ETS z nášho pohľadu je teda veľmi pochybný. Systém, pokiaľ ide o jeho zásluhy, neskôr sa k tomu bližšie vyjadrím. Dovolte mi, aby som vysvetlila, aké máme obavy. Toto je trochu podobné tomu, čo prezentoval môj kolega predo mnou. Trpíme vo veľkom dôsledku e, poplatkov a e, daní. E, rôzne schémy rôznych členských štátov vytvárajú nerovné hracie pole čo teda sa pridáva k eh, už existujúcim problémom priemyslu. Ako sa dopracovať eh, k rovnakému hraciemu eh, polu na globálnej úrovni? Potrebujeme dva druhy krokov, vhodné výnimky, aby sme tu mali dobré ceny za energie a konvergujúce poplatky a danie v jednotlivých členských štátoch. Dnes nám takúto, takáto konvergencia chýba. Tretí bod. Treba umožniť integráciu e, e, trhu s energiami, e, kapacitné mechanizmy, standby backup pre obnoviteľné zdroje, odbloko, integráciu trhu, a treba aj stimulovať dopyt. A teraz ďalšia téma ETS vo svojom navrhovanom e, formáte bude mať e, predpokladaný e, určitý dopad na oceliarstvo. 57 sa má vyhradiť na aukcie, čo má v niektorých krajinách financovať dekarbonizáciu a vytvárať rozpočtové prostriedky. Toto a e, zníženie za pomoc, o pomoci e, umelých benchmarkov e, bude mať taký dopyt, dopad, že tie hodnotové reťazce budú zložitejšie v oceliarstve, bude sa musieť okresávať počet pracovných miest a práve oceliarstvo vo strednej a východnej Európe bude patriť tým, ktoré budú najsilnejšie postihnuté ehm, k dopadu ETS na eh, oceliarstvo po roku 2020. Ehm, to eh, popisuje veľmi dobré štúdia ECOFIS, štyri eh, hlavné E, negatívne e, implikácie. To bude mať 48-percentné e, zníženie voľných alokácií, 76 nepriamých nákladov nebude kompenzovaných. To bude viesť 34 miliardám celkových nákladov pre priemysel na 10 ročie 2021 až 2030 a e, to sa rovná 28 eur na tonu e, e, surovej ocele. Toto sú veľmi alarmujúce čísla z pohľadu nášho priemyslu. Pán predseda, prečo hovoríme, že plán ETS momentálne je kontraproduktívny? Um, ehm, ten podiel na, na aukciách je nevhodný, e, fosílne e, e, druhy palív nebudú už v budúcnosti stanovovať ceny z nášho pohľadu. Buď tu budeme mať carbon leakage alebo veľké profity pre určité konkrétne odvetvia. A nebude sa nejako e, podporovať ino, e, investovanie do inovatívnych e, mechanizmov, na ktorých by mal napríklad záujem, ehm, teda mal záujem oceliarské odvetvie. To, čo podľa nás potrebujeme, je následovné. 57-percentný objem by sa mal znížiť, mal by sa e, vychádzať e, z 49% e, na úvod, boli by to vo väčšom súlade s realitou. A nemali by sa tam umelo nemali by sa tam zavádzať umelé ročné redukcie alebo nadprodukcie sektory ako oceliarský by e, mal mať 100% e, e, voľné alokácie. Kľúčovou obavou sektoru je, že aj keby k tomuto došlo, mnoho firiem by malo aj také veľké vratočné náklady a napokon by museli svoju činnosť ukončiť. Z nášho pohľadu, teda ETS po roku 2020 nesie za sebou rizika, že budeme e, importovať e, e, CO2 a zniží sa nám vlastne objem výroby. No a je e, potrebné e, prispôsobiť ETS e v dialogu s priemyslom. Dnes už zaznelo, že únik uhlíka momentálne neprestavuje naše obavy, ale my máme obavy, pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, ak teda všetko bude nastavené tak, ako sa to navrhuje. Rovnaké hracie pole pre priemysel v Európe by nám veľmi e, pomohol. Pomohol by nám zachovať e, zamestnanosť. A e, chcel by sme byť veľkým silným prvkom dodavateľského reťazca. Pripomeniem len veľmi silný multiplikačný efekt oceliarstva, ako som o ňom predtým hovoril. Tiež je veľmi dobré, aby sme boli konkurencieschopní aby sme mohli eh, investovať do inovácií a eh, prírodne, eh, a treba teda prispievať k politikám ochrany klímy. Myslím, že môžeme spolu pracovať, aby sme našli tie správne schopné riešenia, pretože nechceme príliš nevyhodniť náš priemysel v globálnej konkurencii. Ako už e, zaznelo, kroky, ktoré ovplyvňujú e, konkurencieschopnosť, e, sme spomenuli. Ide tu hlavne o vplyv ETS. Ďakujem veľmi pekne. Všetky tieto čísla boli veľmi zaujímavé z pohľadu viacej typov priemyslu. Je tam veľa podobných otázok a problémov aj záverov. Teraz ešte raz prejdeme k chemickému priemyslu. Náš tretí rečník, eh, doktor Tillman. Pôsobí na univerzitách Frankfurt a Kiel. Teda pán Tillman eh, má doktorát z Frankfurtskej univerzity. Máte veľmi vysokú pozíciu. Eh, na e, Nemeckom výskumnom inštitúte a tak isto ste pracovali tiež pre BASF ako výkonný riaditeľ eh, Európskej chemickej rady vrátili ste sa do BASF a teraz ste riaditeľom Združenia chemického priemyslu. Určite bude veľmi zaujímavé vypočuť si vás. Možno je to rozdiel pracovať v Belgicku, vo veľkej firme BASF a v Nemecku. Bolo by to zaujímavé z pohľadu rozdielných nákladov a cien energií. Máte slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Äh, Herr General. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán generálny riaditeľ, nebudem hovoriť o rozdieloch medzi Nemeckom a Belgickom a rôznych priemysloch, ale budem hovoriť o konkurencieschopnosti chemického priemyslu a samozrejme, to je priemysel s najvyššou úrovňou e, e, energetických požiadaviek a e, ako už bolo spomenuté, pre nás je dôležitá vlastne energia pre súroviny, ako aj pre koncové produkty. Čiže je tam taký dvojnásobný tlak na konkurencie schopnosť, pretože samozrejme obidve tieto témy sú dôležité. Ak sa pozrieme na celkové objemy alebo množstva, vidíme, že v Nemecku eh, asi eh, je eh, celkový podiel hm, spotreby energie v Nemecku je asi respektíve elektríny 10,5 Vidíme eh, eh, tiež eh, ten tlak aj na iné časti spoločnosti a samozrejme energiu využívame pri výrobe produktov, aby sme mohli mať vysoko kvalitné produkty a tiež, aby sme mohli vyrábať napríklad e, prístroje na potom na využívanie solárnej či eolic e, veternej energie. Takže ak samozrejme neinvestujeme tú energiu, tak potom tie e, produkty sa nedajú vyrábať. Myslím si, že toto je veľmi dôležité povedať. A musíme sa tiež pozrieť na celý ten reťazec spotreby energie nielen, že, nielen na individuálne sektory. Pozrieť, má taký celkový náhľad. A, a ak sa pozrieme na samotný chemi, e, chemický priemysel, tak vidíme, že využívame menej energie. Vidíme to z týchto troch kriviek, ako efektívne využívame našu energiu. Tá horná krivka ukazuje vývoj produkcie od 1990, znižilo sa to o 60%, zvyšilo sa o 60%, potom e, spotreba energie a e, celkovo tá energetická účinnosť sa zdvojnásobila od roku 1990. Myslím si, že to je dôležité posolstvo, ktoré treba predniesť a snažíme sa naďalej zvyšovať energetickú účinnosť, pretože teda už sme to tak do istej miery aj urobili. A človek by sa mohol spýtať, že uh, aké e, sú tie hnacie faktory pre e, konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o energiu. Samozrejme je to, um, sú to náklady na energiu a súroviny E, vlastné zdroje a e, e, je trhová cena, ktorá je medzinárodnou cenou väčšinou, takže človek vlastne súťaží alebo konkuruje svetovým trhovým cenám. Takže pokiaľ ide o ceny súrovín a materiálu, teda na to treba pamätať, treba tu dodať aj to, že nemáme um, alebo máme málo vlastných zdrojov a máme tiež veľmi vysoko regulovaný trh. E, tieto dva e, grafy e, máme tu plyn a elektrínu a znova jasne vidíme, že je tu e, veľký rozdiel medzi cenami za plyn a elektrínu. Už to bolo aj povedané, že čo môžeme urobiť, aby sme znižili ceny za plyn. Už v Európe um, vyšší, možno vyššie dodávky plynu, možno, že uh, tak by sa znížila aj tá cena za plyn. Mohli by sme sa možno vybrať uh, touto cestou v porovnaní s USA a za posledné roky sa tá cena uh, pre priemyselné odvetvia zvýšila a ako môžeme tu ukázať tie ta, ako by sme mohli vidieť štatistiky, pýta sa tu e, niekto z obecenstva, a, ale by sme teda pokračovali, tak e, musíme tu rozlišovať, že či sú to e, ceny elektríny pre vysoko energeticky e, náročné odvetvia, alebo aké sú tam aspekty v chemickom priemysle iba 10 Ehm, má e, nejaké úľavy, ostatní platia e, plné ceny. Ak porovnáme ceny elektríny, tak môžeme vidieť, že pokiaľ ide o USA, e, platíme dvakrát viac v Európe a aby to bolo jasné, mám tu výskum spomedzi našich členov, ktorý ukazuje zaujímavé fakty. Hore máme Nemecko. Nepozeráme sa na individuálne ceny spoločnosti, ale vidíme viac menej, čo spoločnosti platia za ceny, e, aké ceny energie platia a e, v, čo sa platí v iných častiach sveta, napríklad USA alebo Číne. Ak si zoberieme tieto dva príklady, tak vidíme, že znova to sa týka istých e, nákladov, e, ktoré v USA, respektíve Číne, sú nižšie. No už čo sa tu dá povedať? V Nemecku máme e, do, dosť takú veľkú nevýhodu, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. A pokiaľ ide o pravidlá pri tých úľavách, cenových úľavách, Takže tá otázka, eh, o ktorej diskutujeme, alebo ktorá tu aj padla, o tom, čo sa môže eh, urobiť, pokiaľ ide o eh, väčšiu energetickú účinnosť zariadení a energetickú náročnosť. Nož, samozrejme, ak niečo vypnem, zapnem, no tak je tam zvýšená energetická náročnosť, ale Ehm, no, myslím si, že tá realita nie je akceptovateľná. Ak hovoríme o regulácii alebo deregulácii a o tom, ako sa vytvárajú náklady, obidva kolegovia to už ukázali, vidíme tu porovnanie USA a Nemecko a vidíme, že sme možno lepší, pokiaľ ide o, o ceny za elektrínu a podobne je to aj pri e, elektrických sieťach, ale máme väčší podiel e, v Nemecku, pokiaľ ide o mm, zariadenia. A samozrejme potom je tam aj ten, e, to zaťaženie ETS. A preto je tam aj tá rozdiela konkurencie, schopnosť medzi USA a Nemeckom. Ten rozdiel eh, je aj kvôli eh, tej nevýhode, ktorú máme. A to je problém pre nás. Teraz eh, tie eh, eh, pôvodné výsledky, respektíve eh, výsledky ukazujú tým modrým, čo, čo sa deje v Nemecku, investície v nemeckom chemickom priemysle. Vidíme, že pri vyšších investíciách samozrejme sú vyššie zisky, pokiaľ ide o, zahraničných investorov, čo je hlavným hnacím faktorom. Samozrejme je to trh. Vidíme, v USA sa deje väčšina e, investícií, e, ceny energie sú veľmi priaznivé. A to znamená, že ak sa pozrieme na to, kde sú naši konkurenti a kde je náš potenciál, No už v tomto až tak veľa nezmeníme, ale pokiaľ ide o schopnosť a respektíve nevýhodu oproti e, USA, tak e, potom to máme veľmi zlú pozíciu, pokiaľ ide o náklady na aktivity sa životné prostredie a vidíme tiež taký únik investícií do USA. Ďakujem pekne eh, za váš eh, prejav. Eh, myslím, že samozrejme to bola veľmi zaujímavá prezentácia a určite bolo to, hovoríte, hovorili ste za ťažkých okolností alebo komplikovaných, ale teraz prechádzame k už otázkam a odpovediam a pán uh, e, Piper za EPP. Chcem komentovať jednu grafiku. a e, kolega Tulmesa, ktorú komentoval na konci uh, e, panelu, kedy uh, mal vzniknúť dojem, že treba uh, iba uh, odstrániť osobitné ceny energie pre energeticky intenzívny priemysel, inak by všetci mohli očakávať zníženie cien. Táto grafika bola do vysokej miery manipulatívna, pretože ak by ste osobitné ceny eh, pre energeticky intenzívny priemysel eh, odstránili, malo by to iba veľmi malý vplyv na domácnosti, E, odstranili by ste priemysel e, z Európy a iba trošku by sa znížili ceny pre súkromné e, domácnosti. Toto bolo treba komentovať jednoducho. Mám jednu otázku pre všetkých troch. Veľký dojem na mňa urobili tieto vaše štatistiky týkajúce sa cien energií aj teda toho ruksaku CO2 a pýtam sa, aké sú teraz investičné aktivity vo vašich oblastiach, e, kde investujete do nových trhov, do e, nových e, stanovišť, ktoré krajiny sú cieľové pre vás a pokiaľ ide o nové investície do takýchto nových sídiel, sú tieto v Európskej únii? Pán Dan Nika, sa páči. În primul rând, eh, vreau să le transmit eh, celor care au venit astăzi aici că, din punctul nostru de vedere, protejarea industriei... Ďakujem. Eh, z, našej, z našho pohľadu ochrana európskeho priemyslu by mala byť najvyššia priorita a, a nie ste kladne nastavení pre a, vývoz prác alebo presúvanie pracovných miest. Chcem sa spýtať na základe mojich skúseností v Rumunsku. už ja teda e, neviem až tak veľa možno o chemickým priemysle, ale viem, že 7 e, z 8 existujúcich závodov bolo zatvorených a e, ceny by mali byť založené na trhovej realite. Ja som z mesta Galác v Rumunsku. Jeden z našich v, kedysi asi 14 e, tisíc ľudí pracovalo v našom meste, teraz asi iba 7 tisíc a jedna vec, ktoré dobre nerozumiem, je aká je stratégia Európskej komisie. Pred troma rokmi som bol členom uh, rumunskej vlády, snažil som sa znížiť energetickú účinnosť s pomocou EÚ, ale odpovedou bolo, že rumunský oceliarský priemysel e, sa nekvalifikuje na zvýšenie e, alebo na podporu energetickej účinnosti a potom problém so zvyšovaním energetickej účinnosti, e, ako by sme mohli udržať tieto pracovné miesta v Európe, ako to urobiť, pretože títo ľudia potrebujú eh, istú pomoc. Myslím si, že by sme to mali jasne vysvetliť. Ešte niečo k ETS. Na predchádzajúcim stretnutí eh, zástupca oceliarského priemyslu povedal, že nie sú žiadne oceliarské závody v Európe, ktoré by splňali eh, normy ETS. E Neviem, že či je to pravda, teraz hovorím k pánovi Samadárovi. Eh, je to pravda alebo nie? Eh, a ktorá, ktorý závod by mohol tieto normy splňať? Teraz pán Debaker z ALDE. Ďakujem. Eh, mám tri rýchle otázky. Viem, že je to veľmi ťažká otázka, ale čo je celkom celkový náklad na produkciu. Eh, je to 10, 15, 16 pretože ak hovoríme o konkurencieschopnosti, eh, hovoríme o veľkej časti celkových eh, produkčných nákladov alebo iných nákladov. Potom otázka k ETE. E. Samozrejme, o tomto ešte budeme diskutovať aj tu v parlamente, v tomto výbore E, veľká debata, určite to nebude ľahké nájsť kompromis e, pre energetický sektor alebo aj pre schopnosť. To bude veľmi dôležité a e, myslíte si, čo si myslíte, čo je normálna a spravodlivá cena za vlastne, v rámci toho systému ETS. A potom spomenuli ste inovácie. Viem, že e, váš sektor je vždy lídrom v investovaní do inovácií a povedali ste slovo napríklad Fairbund. A ako investujete do rôznych ekonomík, je tam veľa investícií, napríklad na zachytávanie CO2 a e, na využitie v ďalšom produkčnom procese vašej spoločnosti. Ďakujem pán, Detur, pán Turmes za zelených. Je zaujímavé. Mali sme tu akademikov, alebo máme, ktorí sú neutrálni, ktorí ukázali, že Eh, ani jeden z tých dvoch nebol pozvaný mnou. Máme dvoch akademikov, ktorí ukazujú, ukazujú že v súčasnosti, eh, eh, pokiaľ ide o energeticky náročné priemysly, je tam taká kombinácia obnoviteľných zdrojov, nižšie ceny a proste rozhodnutia z roku 2014, a respektíve vidíme, že e, ukázali ste nám e, graf, že ceny sú 4 e, až 4, 5 krát vyššie a ako si môžem vybrať medzi akademikmi a lobbystami. A jediný spôsob, akým by ste ma mohli presvedčiť, by bol nejaký zázrak, E, ukázali by ste nám e, skutočné čísla. A potom by sme uvideli, že či teda my máme pravdu, alebo teda akademici majú pravdu. A ja e, by som sa chcel spýtať zástupcu ArcelorMittal. Je pravda, že vaša spoločnosť zarobila 400 miliónov eur z druhej fázy ETS a po druhé kúpila vaša spoločnosť medzinárodné kredity za posledné roky? Možno je to tiež otázka na BASF. E, v druhej polovici 2012 e, takmer 1, e, miliarda bola kúpená za 1 euro za tonu. A pochopil som, že ste robili hedging Eh, ktorý eh, ide ešte ďalej než za 2020. Eh, A srečník je prerušený pánom predsedom. Uh, sorry, sorry, colleague. Uh, and uh, next speaker. A ďalším red, rečníkom je pani Nibler. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Uplynul vám čas. Ähm, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa srdečne poďakovať za veľmi zaujímavé prezentácie. Chcem sa spýtať, pán Tilman už stručne eh, spomenul eh, eh, príspevky z prvého panelu a mňa by zaujímali vyjadrenia všetkých e, troch e, k tomu, čo zaznelo v prvom paneli. A bolo by možno zajímavejšie pre budúcnosť e, oba panely premýšľať, potom by sme mali možno intenzívnejšiu diskusiu. A pán Tilman, vy ste povedali, že to došlo k zdvojnásobeniu v poslednom období, a takže prečo by sa to malo končiť? Kde sú nejaké e, kapacity. Viem, že pre vás sú tu fyzické hranice, ale prečo by sa táto energetická efektivita nemohla ešte ďalej znižovať, keď už bola tak ambiciozná v posledných rokoch. A potom ceny CO2. Máme tu momentálne nízke ceny CO2 na e, burze. Myslím, že je tam priestor na zvyšovanie a do akej miery by to bolo ešte hospodársky únosné a potom otázka pre zástupcu oceliarstva. Vychádzam z toho, že máte problémy do veľkej miery eh, kvôli vývoju v Číne. Je tam masívna konkurencia z Číny. My eh, v parlamente práve vedieme diskusiu na tému eh, postavenia trhového hospodárstva pre Čínu, áno alebo nie. V súvislosti so záväzkami v rámci VTO pred 15 rokmi nie je to pre vás väčší problém? Pýtam sa provokatívne, než to, o čom teraz diskutujeme v súvislosti s novelou ETS? Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše otázky. A teraz už by sme sa vrátili naspäť k našim rečníkom. Poprosil by som vás, aby ste sa vyjadrili možno v opačnom poradí. Začali by sme vás v Nemecko, potom sa v oceliarsky a napokon vás v Belgicko. Ďakujem pekne, pán predseda. Investičná činnosť, pán Píper. To bolo, to bolo presne na tej jednej priesvitke, ktorá ukázala, že investície v Nemecku slúžia iba na údržbu existujúcich, už sa žiadne nové haly nevybudovávajú. Všetko ostatné sa buduje za hranicami Európy, obvykle tam, kde sú energie e, lacnejšie a teda do veľkej miery v USA. Je to dnes pretože je tam veľmi lacná elektrina aj plyn, napríklad polysilicium pre solárne panely ehm, sa bude vyrábať e, oveľa viac v USA v budúcnosti, pretože to je veľmi e, intenzívne na spotrebu elektriny. Prvý bod Pán Nika, vy ste položili otázku, ktorá je smerovaná skôr komisii k e, zatváraniu oceliarských firm, to nemôžem nič povedať. A potom e, tie celkové náklady a investície. Investície a, e, Takže to pre chémiu je e, každodenný e, e, chlebík. My sme priemysel prepojenia, my sa snažíme, aby tu bol takýto okruh. To, čo je v nejakej fabrike odpadom, je podľa možnosti využité v inej ako základná hodnota, ako surovina No a, a takto sa snažíme e, investovať do takéhoto e, procesu u nás. Pán Turmes, vy ste položili otázku e, ohľadom energeticky efektívneho priemyslu a teda reálnych cien. Žiaľ, musím povedať, súvisí to aj s otázkou pani Nibler, niekedy slepí hovoria o farbách E, keď sem pôjdem a budem miešať všetky e, rôzne e, otázky, tak nemôžem poskytnúť reálne odpovede. Ako energeticky iná firma, ktorá beží v kuse a naozaj má zisk iba keď beží v kuse, nemôžem ísť a kúpiť si na spotovom trhu e, lacný e, prúd, vtedy, keď je lacný, ale musím uzavrieť dlhodobé dodavateľské e, zmluvy a tie nie sú pokryté týmito krivkami, ktoré sme tu videli. To je ten problém. Hovorí sa tu o štatistických údajoch na, o situácii na trhu, ale to jednoducho nesedí. Treba sa na to pozrieť presnejšie, bližšie a preto som vám ukázal e, e, porovnanie v jednotlivých e, geografických sídlach. A ten jasne ukázal, kde sú tie skutočné rozdiely pre nás. No a potom otázka ohľadom celkových nákladov na energie v chemii sú na e, úrovni 21-22 a ak tam zoberiem základ, e, e, základnú chemiu, tak sme takmer na úrovni 30 A teraz stanovisko k panelu číslo 1. Vysvetlil som, že tu jednoducho boli prekrúčené jednotlivé situácie, no a čo ešte môžeme urobiť, samozrejme niečo robíme, ale miera stúpania už jednoducho nie je taká enormná. E, pokiaľ ide o úspory e, e, energií. Máme tam aj spojenie časti je Nemecká. Mm, môžeme mať teraz už len zvyšovanie efektivity energetickej na úrovni 1 až 2 ročne. Treba to vidieť aj v súvislosti s investičnými cyklami a keď robím investičné, e, e, e, investície na údržbu, nerobím to tiež každý rok, ale mám tu cykly, v ktorých pracujem. Ceny CO2 bola vaša posledná otázka. Dnes aktuálne máme cenu 8 eur na certifikát a máme tam nákladnicu 200 miliónov. Ak by sme boli na úrovni ceny, ako to plánuje komisia 400 e, eur, tak by sa to zvyšilo na 2,2 miliardový náklad pre priemysel. A teda vidíte, akú to má páku, aký by to malo vplyv na nás. Neodpovedali ste mi na medzinárodné e, kredity, hovorí pán e, Turmes. Pán e, Massimiliano Salini, prepáčte, vy ste boli na druhej strane môjho listu papiera. Máte dve minútky. To sa často deje. Budem stručný a veľmi slušný, už nemôžem byť provokatívny pretože vy ste boli veľmi e, e, slušní ku mne a to ma núti, aby som bol konštruktívny, ale nebolo môjim zámerom byť provokujúci. Takže e, náklady na energie sú veľkou hrozbou, ale potom je tu ešte ďalší problém. To najdôležitejšie sú rizika spojené s udelením postavenia trhovej ekonomiky Číne. No a potom, pokiaľ ide o systém e, energií, e, tam nemáme ešte stále energetickú úniu v EÚ, to je dôležité. No a ešte dva body by som chcel spomenúť medzi jednotlivými systémami e, sa mi zdá byť najvhodnejšie, keby e, tu bol, tu boli jednotné tarify aspoň pre tých, ktorí spotrebujú veľa energii a potom e, mm, tie nepriame náklady. Ja si myslím, že je dôležité, aby tu bola kompenzácia nepriamých nákladov, ale vieme dnes, že sú dobré krajiny a zlé krajiny Okolo mňa sú eh, nemeckí kolegovia, eh, Nemecko patrí k tým dobrým krajinám, moja, tá, moja krajina Taliansko takou nie je. Potrebujeme tu teda vyššiu úroveň eh, harmonizácie. Myslíte si, že toto by vyriešilo problém energeticky intenzívneho priemyslu? Ďakujem. Môžem vás poprosiť o stručné poznámky na záver nášho zasadnutia. Ďakujem, pán predseda. Prvá otázka od pána Niku. Odpoveď je dosť jednoduchá. Žiaden z našich e, závodov v našej spoločnosti nemôže e, splniť tieto benchmarky a pokiaľ vieme, nikto e, tiež v našom odvetví priemyslu bez ohľadu na technológie ich nedokáže splniť. Takže toto je niečo, čo treba revidovať. Otázka nadbytočných eh, objemov emisí v, prvej fáze, v druhej fáze programu. Eh, tieto nadbytky boli spôsobené krízovou situáciou v tom čase a my sme nechceli krízu, pretože takmer to ochromilo eh, náš priemysel aj spoločnosť. To bolo znovu potom preinvestované do, boli to energeticky intenzívne investície, ktoré mali za cieľ pripraviť nás e, na využívanie schémy ETS a, a už kupujeme naspäť e, tieto emisné objemy a nie je tu žiaden hedging e, do roku 2020 už nebudeme mať tieto objemy a to zostáva teda našou obavou. A potom otázka ohľadom priorít. Áno, máte úplnú pravdu. E, veľkosť a intenzita problému je dynamická, mení sa v čase a momentálne Čína a to je náš, možno náš najväčší problém, ale Eh, tiež sa musíme zamerať na ten scenár po roku 2020 a preto sme vlastne tam ani veľa nehovorili o Číne, ale momentálne eh, je to naša eh, taká hlavná obava. Pokiaľ ide o scenár, nadchádzajúci scenár, a tarifnú štruktúru toto je tiež naša priorita. Nie samotná cena, ale to, že či e, budeme mať rovnaké podmienky, ak áno, tak marža e, v nášho odvetvia e, nám umožní znova preinvestovať to, čo sme získali a plniť pokyny pokysie, komisie ale momentálne sme taký trochu ochromení a ak situácia je taká, že nebudú rovnaké podmienky, ak e, ocel bude prichádzať z iných e, krajín, tak e, budeme skutočne čeliť čas ťažkostiam. Ďakujem pekne. A pán Degest? Ďakujem pekne. E, slúbil som, pán predseda, že Nezodpoviem všetky otázky, pretože už e, máme málo času, ale rád by som sa vrátil k otázke energetickej účinnosti. Energetická účinnosť e, je stále e, DNA nášho, nášho priemyslu, ako aj našej spoločnosti BSF. Poprvé, naša domáca úloha je naďalej pracovať na našej štruktúre Fairbund a zlepšovať plány E, systému riadenia e, energie. Je dôležité, aby sme mali e, tento, tieto systémy, ktoré vlastne zmerajú to, čo robíme. A po druhé, musíme sa zameriavať aj na energetickú účinnosť v sektoroch, ktoré nie sú pokryté ETS. A takto vlastne môžeme objaviť prínos chemických e, produktov a e, prispiete k zvyšovaniu energetickej účinnosti napríklad v doprave a v ďalších podobných sektoroch. Takže energetická účinnosť to je skutočne kľúčové. Potom ceny CO2. Samozrejme, my sme e, radi, ak by sa dohodla globálna cena CO2. preto sme vítali tiež Prvý tali COP21 v Paríži, pretože poprvýkrát je tu globálna dohoda, ale implementujme teraz globálnu dohodu na globálnom základe, bez toho, aby bola ohrozená konkurencieschopnosť Európe. A samozrejme, v cirkulárnej ekonomike nie je to len koncept Fairbund, ale e, tiež ide o produkty, ktoré vyvíjame. A keď vidím, že jedna tretina celkového e, rozpočtu skupiny BASF ide týmto smerom, tak som, si, tak som presvedčený, že cirkulárna ekonomika bude kľúčovým faktorom úspechu pre všetky odvetvia spoločne. Ale potom musíme zvážiť e, hodnotu reťazca e, pre všetky odvetvia. Pán predseda, ja som slúbil, že budem hovoriť krátko. Ďakujem, pán de Gest. Rád by som ešte poprosil e, pána Uca Tilmana a, e, a len pripomenúť kolegom, že v oboch častiach vypočutia máme pre aj zástupcov vedeckého prostredia. E, najprv to bol profesor Neuhoff a teraz doktor Tilman ktorý tiež zastáva doktorskú pozíciu na inštitúti a, a vykonáva uh, vedeckú prácu na univerzite. Takže myslím si, že obidve časti panelu boli dobre vyvážené. Hovorím tu o faktoch. A teraz ešte by sme chceli poprosiť o odpoveď na otázku pana Salineho. Ďakujem, pán pred, predseda. Ste sa spýtali na kompenzácie, tie, ktoré momentálne dostávame v Nemecku, to je 160 miliónov. Pokiaľ ide o náklad na certifikáty pri nepriamých nákladoch a na európskom trhu s energiami, by e, to malo podobne fungovať aj v iných krajinách. E, dôležité ale je, že to dnes nie je jasné, ako to má pokračovať ďalej. Ak e, aktuálne kompenzácie v prípade budúcich teda budúcej úrovne 2,2 miliard by sme mali kompenzáciu iba na úrovni 600 miliónov. V budúcnosti by sme dostali oveľa menej. A to by potom ale samozrejme malo platiť pre všetkých. To je úplne správne. Ďakujem pekne našim panelistom. Teraz záverečné poznámky. Tie e, preniesie pán Dominik Ristori z DG Energy. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Určite náklady na e, energiu a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ e sú dôležitou témou, ale je dobré zachovať si istú nestrannosť alebo istý odstup od tejto kontroverznej témy a vidieť, čo sa dosiahlo v Európe e, v dôsledku politík, rôznych politík a predovšetkým energetickej politiky EÚ bolo, podarilo sa zaručiť decoupling, oddelenie medzi ekonomickým rastom a e, schop spotrebou energie e, oddeliť ekonomický rast od e, spotreby. To bolo veľmi dôležité, bolo to skutočným úspechom v Európe a môžem povedať, že priemyselné odvetvia v EÚ využívali e, e, energiu efektívnejšie než e, naši hlavní konkurenti. To je, myslím si, že úplne jasné, keď skúmame výsledky, ktoré sa dosiahli, pokiaľ ide o energetickú náročnosť za posledných 20 rokov. Môj dojem je taký, že nové technológie, predovšetkým v oblasti e, chemických produktov, oceliarstva a celkovo výroby, tak e, to má potenciál e, zlepšiť energetickú účinnosť. A myslím si, že toto je dráha, po ktorej by sme sa mali uberať a pokračovať ak chceme e, zlepšiť podmienky. Toto poprvé. Teraz po druhé. Za posledné dva roky do veľkej miery sme znížili rozdiel medzi e, e, cenami našich, našimi a našimi hlavnými, našich hlavných konkurentov. To je jasné, keď sa pozrieme na ceny veľkoobchodných, veľkoobchodné ceny energie 1,7 eh, krát eh, viac než v USA a z roku to je teraz ale v 2012-2013 to bolo až 2,5 až 3 krát viac a podobne je to aj pri veľkoobchodných cenách plynu aj keď stále je tam ešte ten rozdiel. Po tretie. Je dôležité identifikovať eh, rôzne komponenty cien energií, pretože je pravda, že ak eh, na ak máme tam približne 40 e, neenergeticky súvisiacich e, respektíve nákladov, ktoré nesúvisia s energiou, e, ktoré pred, predstavujú zložku konečných cien, tak určite je to dôležitá téma na diskusiu na nielen pre ministerstvo energie, ale ministerstvo financí, respektíve rozpočtu. Rozhodli sme sa e, vypracovať e, hlbšiu analýzu cien energií a nákladov na energiu. Mali sme prvú štúdiu, ktorá bola e, predložená um, parlamentu a rade. Aktualizujeme ju a zhruba v v lete by mala byť hotová. A bude dôležité o tom diskutovať s parlamentom, s radou v členských štátoch a ceny a náklady za energiu e, začleniť do energetického riadenia. To je, musí byť dôležitý energetický ener, uh, indikátor. Uh, ja viem, že vy, pán predseda, aj váš výbor venujete veľkú pozornosť uh, riadeniu, uh, energetickému riadeniu a celkovo tomuto návrhu a mali sme tiež dôležitú debatu, keď uh, pri, pri diskusii. Oh politiky klimatických zmien a energie v roku 2013 a je dôležité urobiť ďalší krok, aby sme definitívne toto začlenili ako kľúčový indikátor. A moja štvrtá poznámka je eh, všetky nové návrhy predstavíme počas roka a prispejú k zlepšeniu konkurencieschopnosti eh, energetického sektoru. Eh, chceme zmeniť štruktúru trhu a aby sme zosúladili eh, integráciu trhu na európskom, e, respektíve podporili stabilitu aj zvyšujúcu sa úlohu spotrebiteľov, pretože tí musia aktívnejšie participovať e, pri využívaní e, a spotrebe energie. A to bude skutočná energetická revolúcia, pretože veľmi dobre viete, že od objavenia elektriny e, spotrebitelia v podstate hlavne museli iba platiť účty, ale teraz e, budú zohrávať aktívnejšiu úlohu a e, ten prospech bude kolektívny ako aj individuálny a myslím si, že to bude veľmi dôležité. E, tiež navrhneme rozvíjať e, alebo pracovať ďalej na energetickej účinnosti a výkonnosti aj prostredníctvom novej smernice a Veľmi dobre viete, že máme mnoho dobrých produktov pre energetickú účinnosť, pre obnoviteľné energie, ale tiež pre prepojenia, pre infraštruktúru, pre plyn a elektrínu a potrebujeme ako keby vytvoriť nový most medzi e, projektami na jednej strane a investormi na druhej strane a toto je úplne kľúčové. A na to potrebujeme jasná, jasnú angažovanosť nielen Európskej investičnej banky, ale aj národných bank a všetkých národných e, kľúčových hráčov, aby sme zvýšili našu globálnu konkurencieschopnosť. A som presvedčený, že ak budeme napredovať týmto smerom, tak vytvoríme nové rovnaké podmienky aj v porovnaní s našimi hlavnými konkurentmi v Antwerpách jedna veľká americká spoločnosť sa rozhodla investovať do e, sektoru e, do rafinérie a veľmi vysokú sumu a po Samozrejme určite e, si veľmi dobre zvážili túto investíciu a to je pozitívny e, signál, a ktorý nás pozbudzuje k tomu, aby sme naďalej pracovali na vytvorení stabilného právneho rámca a zvyšovaní našej konkurencie, schopnosti a znižovaní e, cien za energiu. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ, ďakujem Dominik za tie zhrňujúce poznámky. Myslím si, že to bolo veľmi dôležité a zaujímavé vypočutie v našom výbore. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli, ale predovšetkým členom nášho panelu, našim rečníkom a tiež vám všetkým, ktorí ste tu. Váš prístup k tejto otázke je veľmi zaujímavý. Z Radi sme si počuli vaše prezentácie, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ja očakávam potlesk od prítomných. And, uh, and, uh, uh, it is the end of our... A týmto sa končí naše zasadnutie výboru ITRE. Ak nemáme nič k bodu rôzne, tak potom ďalšie stretnutie 16. 17. marca, takže máme dlhú prestávku. 3 týždne. Ďakujem pekne a nech sa vám darí. A teraz e, poprosíme vás, aby ste odišli z miestnosti čo najskôr, pretože by sme chceli začať e, stretnutie koordinátorov. Takže nie je to ešte koniec stretnutia pre všetkých.